Good morning, ladies and gentlemen. Let us start. Dobré ráno, dámy a páni. Začneme druhý deň našej schôdze, schôdze výboru ITRE. Prejdeme na ďalší bod. a síce riadenie energetickej únie. Dôležitá téma na začiatku nášho zimného balíčka. Náš spravodajca, kolega Claude Turmes. A spomenieme si, 30. novembra komisia predložila balíček Čistá energia pre všetkých Európanov, 8 legislatívnych návrhov, energetická účinnosť, používanie obnoviteľných zdrojov energie, nastavenie trhov, energetických trhov, bezpečnosť dodávok a pravidla riadenia pre Európsku úniu. ACR tiež pravidla riadenia ACER. Dnes budeme pokračovať ako ITRE na rozpracovaní tohto balíčka, pričom budeme diskutovať o dvoch návrhoch. Poprvé to bude riadenie energetickej únie zo strany EU. Takisto by sa mohol, myslím, kolegyňu Rivasi, ale ona nepríde nakoniec. Lebo je nakoniec spravodajkyňou v mene Envy. S nimi veľmi úzko spolupracujeme vo veci riadenia energetickej únie pretože čas energetickej únie, ako veľmi dobre vieme, sa týka klimatických otázok. Účinnosť alebo efektívnosť je našou zodpovednosťou, ale klimatické záležitosti to je veľmi dôležitá zodpovednosť výboru Envy. Potom prebehne prvá výmena názorov o návrhu smernice, ktorou sa zmení a doplňa smernica o energetickej efektívnosti. To je tiež veľmi dôležité a to spadá samozrejme do pôsobnosti, máme pôsobnosti výboru IDRE. Máme tu kolegu Gereka, to je výborné a bolo by dobre, keby všetci e, spravodajci tohto balíčka boli spolu s nami. Dobre, chcete niečo povedať? Dobre, budete chcieť povedať niečo samozrejme a ja vždy Zôrazňujem, že všetci eh, spravodajci, spravodajcovia z balíčka, toho zimného balíčka by mali byť prítomní s nami pri akékoľvek diskusii. Ďakujem pekne za to, že ste prišli, lebo vy ste za to zodpovední. Ďakujem veľmi pekne, to je skvelé. Potrebujeme sa koordinovať, aby sme vedeli, čo sa deje v iných návrhoch. To je veľmi dôležité. Teraz teda tá prvá vec, riadenie. Kolega Turmes, nech sa páči. Koľko mám času? 5 minút, ako zvyčajne. Dobre. Rok 2016 bol najhorúcejším rokom, najteplejším rokom v histórii. A včera sme videli na TIKAS, že tak e, Severné more, ako aj e, úroveň ľadu v arktickom priestore je na najnižšej úrovni, teraz za posledných 35 rokov. Prečo to hovorím? Lebo máme problém a ten problém je naliehavý. Dobrá správa je, že máme riešenia a mali by sme byť hrdí a osobitne tento výber, e, výbor, pokiaľ ide o to, čo sme dosiahli za posledných 15 rokov, pretože tým sme vydlaždili cestu k vlastnejším riešeniam. Solárna energia, veterná energia, tie sú vlastnejšie ako kedykoľvek predtým a dokonca konkurujú a vytlačajú staré konvenčné vykorovacie médiá. Vieme, ako e, robiť nízkoenergetické domy, ako robiť dokonca pasívne domy, alebo tie, ktoré majú zisk tepelný Hovorilo sa o tom, že sme schopní e, pristúpiť k renovácii e, existujúcich budov. To je dobrá správa. A ďalšia dobrá vec je, že tieto riešenia sa viažú na tvorbu nových pracovných miest v Európe. Takisto sa tu črtajú potom nové možnosti pre vývoz a takisto to znižuje geopolitické riziko. Čo podľa mňa teda musíme spraviť v rámci tohto nariadenia o riadení? Podľa mňa najdôležitejšou vecou je pokúsiť sa o ten prechod, ktorý potrebujeme za najnižších možných nákladov. Všetky tieto investície, či už ide o renováciu budov, či ide o rozšírenie obnoviteľných zdrojov, či je to infraštruktúra pre elektromobilitu, to všetko eh, sa viaže na isté náklady. Včera na vypočutí som spomenul tento, tento príklad. Prečo veľká fotovoltaická inštalácia v Polsku eh, má hodnoty 95 MW za hodiny za hodinu, keď 55 e, kW za hodinu dokážu dosiahnuť e, v Dánsku. Ten istý solárny zisk a dokonca je tam lacnejší pozemok, lacnejšie pozemky sú v Polsku. Prečo dnes rumunský investor platí vyššie kapitálové náklady ako nemecký investor v Rumunsku? Musíme riešiť tento problém vnímania rizika zo strany investorov. To je najdôležitejšia vec, e, ktorú treba spraviť a preto sa domnievam, že toto nariadenie o riadení môže mať obrovskú pridanú hodnotu. Prvé, čo treba zabezpečiť, je mať jasno v tom, kde sa chceme uberať a preto musíme spolupracovať s výborom Envy, aby sme mali veľmi podrobné plány. Tieto plány e, musia ísť do roku 2050. Vieme, že tam musíme byť na úrovni nula a potom musíme spätne si odvodiť hodnoty na rok 2030 a tak ďalej. To bráni tomu bežnému normálnemu reflexu, e, ktorým sa riadíme. Nerobme tieto ťažké veci teraz, nechajme ich na neskôr e, keď máme ísť počas nadchádzajúcich 10 ročia na úroveň 70 použitia obnoviteľných a potom 27 až na stovku e, počas toho obdobia ďalších 20 rokov, tak keď sa pozriete na tie čísla, viete, že to nezafunguje. Musíme byť preto ambicioznejší v nadchádzajúcom 10 ročí. Aký ďalší spôsob na zníženie nákladov máme? Tým je optimalizovať tú prácu na regionálnej úrovni. A už som sa vyjadril, že chcem, aby komisia každých 5 rokov, počnúc týmto letom, prichádzala zo správou typu Čečiny, to znamená ako to vyzerá nákladovo e, v strednej, v strednej západnej časti Európy, po, po Balskej oblasti. A ja navrhujem, aby sme v týchto ťažkých časoch pre Európu mali viditeľný projekt. Čiže treba mať nejaké podnety, pokiaľ ide o projekty, ktoré majú nejaký európsky záujem. E, veľký rollout e, takýchto projektov v Severnom mori. Takisto otázka elektromobility. A takisto otázka kapitálových nákladov pre kolegov z juhovýchodnej Európy. A posledná vec, e, ktorú chcem jasne pomenovať, e, vlády sa domnievajú, že toto ešte stále pre nich ťarcha. Podľa mňa je to príležitosť. Príležitosť pre investície. A ďalšia vec, ktorá musí byť jasná z týchto plánov, tie vlády nie sú ponechané o samote. Občania im pomôžu, mesta im pomôžu, progresívne firmy im pomôžu. V tých plánoch musíme mať taký iteratívny proces. Mesto dokáže pokročiť v tejto veci len keď má dobrú národnú politiku. A potom mesto môže povedať smerom k vláde, keď mi dáte takéto a takéto podmienky, tak dokážem naplniť isté percento vášho cieľ. Takže je to kolektívna činnosť. Samotná vláda nedokáže naplniť túto výzvu a preto potrebujeme viac vrstvovú, viac vrstové rádenie treba, aby občania mesta a progresívne spoločnosti boli súčasťou toho obrazu. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne pán Karinč v mene EPP, ktorý nahrádza pána Hekmarka, nášho tieňového. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teraz som Gunnar Hekmark a budem čítať pripravené vyhlásenie. Možno neskôr sa potom vyjadrím za moju osobu. Teraz som Gunnar na úvod chcem povedať, že verím, že sa nám podarí účinne a rýchle pracovať na tejto dôležitej legislatívnej e, iniciatíve. Rámec e, riadenia energetickej únie je veľmi dôležitý na to, aby sme udržali po sebe, aby, po, pri, teda pohromade, aby sme zabezpečili e, všetky ciele, ktoré sme si stanovili. Pozerám a stále som Gunnar a ja sa teším na spoluprácu s pánom Turmesom, s spravodajcom a inými tieňovými, aby sme zabezpečili porovnateľnosť a predvydateľnosť pri plánovaní našich energetických e, trhov. Dovolte mi, nie Gunarovi, prezentovať nejaké pripomienky a počiarku niektoré priority. Poprvé, energetická únia je z najdôležitejších projektov Európskej únie a to už aj z dôvodu geopolitického vývoja posledných niekoľko rokov. Plne fungujúci európsky trh s energiami stlačí ceny dole a bude na prospech spotrebiteľov tým, že zabezpečí konkurencieschopnosť, dodávky energií, energetickú efektívnosť, e, nové prepojenia, a tých sietí. Na to, aby sme to dosiahli, tak budeme musieť eh, tieto veci plánovať na úrovni vlády. Spoločné plánovanie, spoločné postupy dávajú dokonalý zmysel, keď chceme ísť cestou plnenia spoločných cieľov. Po druhé, ak to bude správne navrhnuté, nakoncipované, tak administratívna záťaž na členských štátoch bude oveľa nižšia tým, že sa zoštihlia tie najdôležitejšie povinnosti vykazovania informácií a plánovania tým, že sa zruší eh, časť tej byrokracie Mali by sme hlavne sa snažiť o porovnateľnosť a predvídateľnosť energetických trhov a nie ísť cestou uvalovania ťažkopádnych povinností, ktoré sa týkajú vykazovania informácií, ktoré siahajú nad rámec toho nevyhnutného. V krátkosti e, vlády EU by mali sa obezpečiť, že EU bude naďalej postupovať smerom ku konkurencieschopnému trhu s, energeti- s energiou, s kapacitou odolávať kríze a vonkajším tlakom, so schopnosťou. Za týmto účelom plánovanie infraštruktúry je podstatné a preto by malo byť dôležitou súčasťou návrhu riadenia. Po tretie, na, v smysle tejto logiky ja, Gunnar, verím, že tento spôsob riadenia dokážeme zlepšiť, zjednodušiť a zmierniť e, tie požiadavky na poskytovanie a vykazovanie informácií. Naozaj komisia vypracovala ambiciózny návrh a my musíme byť opatrní, čo pridáme k tomuto návrhu, tak aby sme zachovali tú nákladovú Efektívnosť. Pravidlom základným by malo byť, že nič tam nedáme donútra, pokiaľ niečo nevypadne. Dobre. Má ešte Gunnar nejaký čas? Nie, dve minúty. Môžem prečítať zvyšok. Ale naozaj rýchle. A pridám a potom budú tlmočníci naštvaní. Môžeme to vytlačiť, za to všetkým. Po, po štvrté, systém riadenia by mal byť pružný, zohľadňujúc e, rozdiely e, medzi 28 členskými štátmi a nakoniec, teraz som preskočil, tento návrh má potenciál poskytnúť predvydateľnosť pre investície. To je dôležité, to som aj ja, s tým sa stutožňujem. A stabilné podmienky pre dlhodobé plánovanie v strategických trhoch, čo je veľmi dôležité, malo by to vychádzať z dobrej spolupráce medzi členskými štátmi a členskými štátmi a komisiou, ktorá by mala v prípade potreby poskytnúť pomoc. Ďakujem pekne, Gunnar sa teší na spoluprácu. Pani Griffin, menej SAD ako tieňová spravodajkynia, výborne. To sa mi páčilo, musím povedať. Ďakujem. Drahé kolegyne, kolegovia, najskôr sa chcem poďakovať Klodovi za ten kontext a za vystúpenie. A úplne súhlasím s Klodom, že je treba mať ambície. Ako socialisti a demokrati už e, pracujeme s Karlosom Serinom, ktorý je tieňovým na Envy s kolegami z horizontálnej pracovnej skupiny, pretože si myslím, že sú tam e, silné väzby medzi všetkými týmito spismi, ktoré sú súčasťou balíčku. Pokiaľ ide o obsah, veľmi jasne pomenujeme, čo chceme dosiahnuť týmto nariadením. Po prvé, e, budujeme dlhodobý rámec, ktorý má umožniť energetický prechod v e, Európskej únie, decentralizácia výroby energií, obnoviteľné zdroje, dekarbonizácia, a ciele energetickej efektívnosti by nemali byť brané ako samozrejmosť. Potrebujeme nástroje, ktoré to umožnia, tento prechod. Jedným z nich je financovanie. Z tohto dôvodu e, som silným zástancom prepojenia nariadenia s možnosťami financovania zo zdrojov EÚ. To posilní stimuly tak pre členské štáty, ako aj pre investorov. Dodatočné financovanie v skutku umožní zvýšiť kapacity členských štátov a takisto je možné ho použiť osobitne a špecificky zabezpečiť spravodlivý prechod pre zamestnancov a pre zručenie, zručnosti. Tu je ale nevyhnutná, silný záväzok nevyhnutný zo všetkých strán, pokiaľ ide o e, naše ciele obnoviteľných zdrojov energetickej efektivnosti, tak aby sme poskytli istotu pre investorov. Ďalší podstatný nástroj to sú stratégie, dlhodobé stratégie o dekarbonizácii. E, tým sme sa zaviazali v rámci našich e, záväzkov COP21 stratégia, ktorá je predkladaná v roku 2020 a tie plány 2000, na rok 2030 by mali byť predkladané v roku 2018. To je podľa mňa, e, nie, nie je to v súlade s tým postupom, ktorý máme mať a mali by sme e, sa vyhnúť nejakým uviaznutým aktívam v rámci nášho plánovania, mali by sme zla plánovať strednodobo lebo potom to zhorší situáciu. Takisto som za to, aby tie dlhodobé stratégie pre emisie eh, mali viacero cieľov do eh, roku 2050. Ďalej otázka zainteresovaných strán, mali posilniť. A nakoniec chcem eh, podporiť princípy energetickej efektívnosti a takisto zohľadniť energetickú chudobu v tých národných plánoch. A posledná vec je, aby som tlmočila kľúčovú vec e, kolegu Karlosa, aby sme sa prispôsobili na ciele COP21, transparentnosť a zahrnutie zainteresovaných strán. Ďakujem. Ďakujem vám. Bolo to kratšie ako Gunarov príspevok a ďalšieho ročníka príspevok spolu. A teraz pán kolega Tošenovský v mene ECR. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som ocenil to, že Claude Turns nám poslal písomne svoje predstavy o tom, ako bude k tejto správe pristupovať, čo si myslím, že nám umožňuje viesť rozpravu vo väčšom časovom horizonte. Z prvého pohľadu ma prekvapuje, že Claude Turmes zvyšuje ciele energetickej efektívnosti a účinnosti a toto troj percentné zvýšenie z 27% na 30% už môže spôsobiť veľmi komplikované situácie, pretože tie posledné percenta zvýšenia sa vždy dosahujú najťažšie, najzložitejšie. Ale ak som dobre čítal našu správu, nastavovanie cieľov by sa primárne malo odohrávať vo sektorových správach, ktoré sa tomu budú venovať, aj keď sa v riadení na ne odvolávame. Bude veľmi zložité zladiť tieto správy. Dlhodobo sa tiež skepticky staviam k tomu a mám obavu, že z hospodárskych dôvodov nebude úplne jednoduché rýchle upustenie od fosilných palív a od jadrovej energetiky, pretože skracovanie doby životnosti týchto zariadení môže mať dramatický dopad na ekonomiku výrobcov, ktorí zabezpečujú stabilitu celej európskej siete, ktorá vznikala celé 10 ročia. To, čo ja oceňujem a zhodujem sa tu s Klódom, je, že by sme mali ísť do zjednodušení štruktúry a obsahu národných plánov, pretože to nahlasovanie a vykazovanie je e, zložité. Skrátenie času počas e, roku dve vytvoriť na štátnej národnej úrovni tieto plány bude veľmi komplikované. A posledná vec, e, veľmi by som sa obával, aby sa z boku alebo inými metodami nezasahovalo do národných energetických mixov členských štátov, pretože podľa Lisabonskej zmluvy toto príslušné národným štátom. Teším sa na spoluprácu a verím, že sa nám podarí pripraviť veľmi rozumnú správu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz pán Tamburano za EFDD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vypočul som si vstup spravodajcu. Myslíme si, že 27 obnoviteľných zdrojov do roku 2030 a 30 na úspory, to je dosť ambiciozne. Myslím si, že musíme to lepšie prepojiť s rokom 2050 a s parížskými dohodami. Mali by sme mať aspoň 35 na obnoviteľné zdroje a 40 na úspory a Myslím si, že sa s týmto musíme vysporiadať na národnej úrovni. Monitorovanie a zber údajov efektívnym spôsobom na úrovni členských štátov je zásadné, pretože iba tak sa dajú dosiahnuť cieľe energetickej efektívnosti. V mnohých členských štátoch sa veci menia, či už to je na inštitucionálnej úrovni alebo na úrovni rôznych zaujímavých skupín, Myslím si, že tu máme jasné pravidla a nikto sa nemôže vyhnúť flexibilite. To, že bude nejaký štát čiernym pasažierom, to by sa malo vylúčiť. Niektoré krajiny e, lepšie napredujú ako iné, napríklad Nemecko. V Poľsku sa umožňuje pokrivkávať a sú to tzv. energetickí otroci, ktorí musia nakupovať energie z Ruska alebo z USA. Potrebujeme európske projekty, ktoré majú zmysel, hospodársky zmysel a ktorí sa dajú riešiť na úrovni EÚ a nie na úrovni jednotlivých členských štátov EÚ. Treba zabezpečiť, že sme sa neuzamkli do nejakých úzkoprsých sektorálnych záležitostí. Nemusíme široko identifikovať nástroje, ktoré máme k dispozícii v energetike ako takej a využiť všetko, čo už existuje. Mali by sme zapracovať e, celú záležitosť nákladov, to, čo povedal pán Turmes. V Európe sú obrovské rozdiely v štátoch, čo sa týka využitia obnoviteľných zdrojov. V Taliansku sa veci líšia dokonca aj region od regiónu. Tam, kde sa robí verejné obstarávanie a vláda ho vypíše, vidno tie zásadné rozdiely a náklady, ktoré sú stále prepojené s vecami, ako sa diali v minulosti a potom sú drahšie. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Schaffhauser za INF, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. pán predseda. Pochopiteľne môžeme podporiť ambiciozne ciele. Chceme, aby boli ešte ambicioznejšie a chcel by som však povedať jednu vec, ktorá ma dosť rozčuluje. Mám pocit, že tu máme ako keby patriarchálnu štruktúru, v ktorej Európska komisia sa stavia do pozície Boha, ktorý poučuje deti deti, členské štáty, hovorí im, pozeraj sa dopredu, pozeraj sa na detaily. A ak sa budú štáty ako detičky dobre správať a naplňať ciele, ktoré im dá Európska komisia e, za schválenie Európskeho parlamentu, a samozrejme všetci chceme ambiciozne ciele, ale ja by som bol rád, aby táto politika bola liberálnejšia, menej patriarchálna. A navyše si myslím, že štáty nie sú deti, ktorým máme e, vysvetľovať, čo majú robiť, myslím si, že sú sami zodpovedné štáty a rozumné na to, aby to zvládli. A treba im jednoducho dať prostriedky na to, aby boli schopné dosiahnuť tieto výsledky. A z tohto pohľadu si myslím, že je treba vyriešiť niekoľko vecí. Poprvé financie, na čo si dáva ciele, ak tam nemáme finančné prostriedky zapracované na naplnenie týchto cieľov a finančné prostriedky štáty nemajú kvôli rozpočtovým e, úsporám, ale nemajú ani rozpočtovú zvrchovanosť. V podstate vytvárame peniaze na to, aby sme investovali okrem iného do energetiky. Európska komisia to robiť nechce a teraz nastaví ciele, ktoré nie sme schopní dosiahnuť. Dajte nám nejaké peniaze na to, vytvorte priemyselnú politiku, ktorá bude kombinovať aj dopyt, aj ponuku v tejto oblasti. A preto si myslím, že by sme to mali si ešte raz preštudovať a členským štátom poskytnúť dobré stanovisko a finančné prostriedky. Nebudem hovoriť zdlhavo. Som za to, aby sa veci hierarchizovali. Poprvé, nastaviť energetickú účinnosť, to je hlavná priorita, a potom až nové energie. Ďakujem. Ďakujeme vám za vaše poznámky. Teraz ďalší členovia členky v rámci tohto balíka. Pán Zamonato, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, mnoho vecí bolo povedaných a ja musím povedať, že som e, stotožnený s tým, čo povedal Klod. E, ja vystupujem na to, aby som vyjadril všeobecnú podporu novému nariadeniu, ktorý predstavila komisia. Energetická únia, ktorá má fungovať, nevyhnutne je podmienená potrebou, riadením a transparentnou a dôveryhodnou spôsobom riadenia, ktorý umožní Európe fungovať z dlhodobého pohľadu preto je podľa mňa nevyhnutné, aby povinnosti plánovania, reportingu a monitorovania boli zjednodušené, a aby e, fungovali podľa jednej logiky, aby vytvorili príslušný právny rámec, aby sme dokázali dosiahovať ciele do roku 2030, pokiaľ ide o energetiku a klímu. Ako často, tak aj teraz počerkujem, že členské štáty by mali nejakým spôsobom opustiť tie národné e, mantinely, pokiaľ ide o energetickú politiku, tak aby sme dokázali prejsť eh, tou plnou transformáciou a plným prechodom k novej energetickej únii. Je tu samozrejme potreba eh, zabezpečiť dosahovanie niektorých cieľov, pokiaľ ide o efektívnosť a pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje. Zdá sa byť jasným, že v tomto kontexte eh, dôveryhodnosť a kredibilita národných integrovaných plánov pre energetiku a pre klímu je tým základným a zásadným nástrojom, aby sme zabezpečili nevyhnutné nástroje a dosahovali jednotlivé ciele. Je preto dobré, že komisia je navrhnutá v polohe dohľadu, aby sme sa ubezpečili, že tie trhy, ktoré nebudú dostatočne ambiciozne, budú posúvané dopredu. Ja sa nemyslím, že jednoduché odporúčania môžu poskytnúť investorom dostatočnú legislatívnu istotu hovoril to predtým kolega Turmes, je tu príležitosť pre investície a na to, aby boli investície, tak je nevyhnutné, aby investori mali jedno, jednoznačné informácie o tom, čo sa deje. Na to, aby Európa prilákala investície, musí zabezpečiť energetický prechod, ktorý bude jasný a dobre zadefinovaný. Tá istota je skutočne dôležitá v tomto ohľade. Ďakujem pekne. Okay.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 nemusíme využívať dynamiku týchto ciest. Myslím si, že je lepšie, keby sme išli ekonomicky nákladovo výhodnejšie a e, e, vsadili na záujmy rôznych skupín. Potom je tu otázka technológie. Tu treba ísť otvorenou cestou a nemať veľké systémy dohľadu. Ďakujem. Yeah, thank you very much. Uh, Dan... Kolega Danika, nech sa páči.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 tvrdia, že investičné náklady sú veľmi odlišné v rozličných krajinách. Ja by som povedal, že to je na úrovni podvodu, pretože som si istý, že deklarovanie takýchto investícií, aby sme mohli garantovať prístup na trh alebo nejaké subvencie, na to treba isté Prahy. E, treba uznať, aké sú investície na úrovni EÚ. To by znamenalo, že náklady potrebujú byť e, priamo prepojené so skutočnými nákladmi na kapitál a takisto nemali by sme povzbudzovať tieto firmy, aby deklarovali nerealistické kapitálové náklady. Čo sa týka energetickej chudoby, mali by sme veľmi jasne povedať v tomto našom dokumente, Hovoríme tu o 60 miliónoch Európanov a potrebujeme tu efektívne opatrenia, aby sa nám podarilo e, vybojovať tento boj s energetickou chudobou. A energetické úspory nie sú len otázkou konečného spotrebiteľa, sú to aj záležitosti výrobcu, transportéra, distribútera. Prečo nehovoríme toľko, koľko treba aj o preprave energie a distribúcii energie, veď 80 nákladov vznikajú tam. Niektorí ľudia e, sa im nepáči, že sa poukazuje prstom tam, kde sú vysoké náklady alebo vysoké straty, alebo tam, kde sú veľmi dobré investície. Preto si myslím, že ľudia e, získavajú zisky tam, kde by nemali a zase tí, čo trpia tým všetkým, sú v konečnom dôsledku občania a na to musíme my poukázať. Ďakujem za slovo, pán predseda. predseda. Pani Grostet, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Áno, tento text týkajúci sa energetickej únie a jej riadenia je zásadný v tom, že prepojí ďalšie texty k energetike. Ak toto E, riadenie energetických záležitostí má byť účinné, musí sa brať do úvahy vôľa členských štátov a musí sa im dať manevrovací priestor, aby svojim možnostiam a svojim výhodám prispôsobili ciele pri znižovaní emisií. V národných plánoch, v energetických národných plánoch, ktoré navrhuje Európska komisia, je jedna vec pozitívna a to určité technologické trajektórie členských štátov kedy si oni môžu vybrať to odvetvie, ktoré budú preferovať na základe svojich konkrétnych špecifických podmienok. Ja som už o tom hovorila včera popoludní na vypočutí. Vo smerni- v smernici o obnoviteľných zdrojoch je treba zabezpečiť, aby verejná, verejné e, riadenia, vyberové. vyberové tendre mohli byť podľa jednotlivých druhov energie, aby tam nebola tá zásada technickej neutrality, pretože tak môžeme zabezpečiť, že sa bude brať, e, budú brať do úvahy špecifika jednotlivých členských štátov. E Ďakujem. Pani Grosted. Slovo má ďalšia rečníčka. Ďakujem, pán predseda. Mnohí to už povedali, ale ja by som to chcela ešte raz počiarknúť. Energetický balíček je balíčkom. Tam všetko je prepojené, patrí to dovedna a bude to naozaj ťažká práca pre tento výbor a ďalšie výbory, aby sme tieto kon- konekcie, tieto spojivka udržali. Ale je to nakoniec súdržná vec, ktorá poprepája mimoriadne dôležité tematiky. Tri poznámky o riadení energetiky. Tieňoví spravodajcovia to síce spomenuli, ale ja to poviem ešte raz. Energetická chudoba a boj s ňou by mal byť cieľ. Viem, že Celkový cieľ to nebude, ale pre nás je mimoriadne dôležité, aby v národných plánoch sa objavil ako cieľ boju s energetickou chudobou, aby zaujal táto téma dôležité miesto. Druhá vec. Spravodajca spomenul veľmi dôležité prepojenia, konektivitu a kapacitu. Toto má zásadnú dôležitosť a pri e, správe energetických vecí by to malo hrať dôležitú úlohu. A napokon treba povedať, že e, na členské štáty často kladieme e, zodpovednosť. My robíme veci európskym spôsobom, komisia, parlament a potom sú členské štáty. Ale pri energetike je najdôležitejší hráč občan alebo región. A správa energetických vecí by mala zapojiť mesta a regióny tak, aby boli hráčmi na tej istej úrovni ako členské štáty EÚ, pretože ak budú spolupracovníkmi len členské štáty EÚ, nedostaneme tu ten výsledok, ktorý chceme. Ďakujeme. Pán Levandovský, nech sa páči. Ďakujem. Iba krátučko k tomu, čo povedal Karins a Hokmar. To je naozaj dlhodobé strategické plánovanie. Predstavte si 50 rokov. Predstavte si uh, svet v roku 2070 a ak aj komisia eh, je veľmi tvorivá pri adaptovaní a novelizovaní právnych noriem, aj tak sa o, odohrá mnoho zmien. To sme videli pri emisiách, pri balíčku ETS, ako sa to všetko zmenilo. Preto môj príspevok. Ja sa pamätám z Komekonu, na 50-ročné plánovanie. Druhá vec je byrokratický koncept správy energetických vecí. Je tu veľa eh, v tom byrokracie papierovania a ja si neviem predstaviť, ako komisia bude monitorovať a vyhodnocovať všetky možné nahlasovania a vykazovania, ktoré budú plynúť členských štátov EÚ. A moja poznámka zo včerajška, čo sa týka financovania, financovacích platformiem, Zdá sa, že tie krajiny, ktoré nevyužívajú to dostatočne, tak mohli by využiť akúsi súhru medzi členskými štátmi a komisiou, tak, aby ten pomer dos- nakoniec e, zabezpečil, aby tie štáty, ktoré nevyužívajú naplno tento nástroj, aby ho využili. Možno, že by sme si mali stanoviť menej ambiciozne ciele, aby potom neprišiel trest e, v vo forme transferov peňazí e, týkajúcich sa komisie. Ďakujeme veľmi pekne za vaše poznámky a teraz pán Forum Balsev. Uh, Ďakujem Veľmi pekne. V prvom rade chcem poukázať na efektívnosť kapitálu. Ako Claude hovoril pri fotovoltaike, napríklad môžete tú belgickú vyprodukovať 900 e, kWh na kW a u nás 1400 kWh na 1 kW. Takže vidíte, že jeden panel pracuje na 50% viac len z dôvodu slnka, ale aby som to povedal celkom inak, tak či ma, môžeme mať 1000 MW zo solárnych e, panelov, ale mali sme cenu 360 eur za kilowatt a ľudia išli do ulic, vláda musela reagovať, padla a cena elektrickej energie vzrastla o 60 a výsledkom je, že všetky stimuly pre e- zelenú energiu sú zo zákona znížené. Ďalší bod, keď hovoríme, a to je, čo tu chcem povedať, keď hovoríme o ambicioznejších cieľoch 27 Niekto povie, majme 30 40 50 a niekedy mám pocit, že sme na trhu s kopercami v Istambule. A Istanbul od nás nie je veľmi ďaleko, asi 200 kilometrov. Jednoducho ja chcem vidieť štruktúru trhu. Každé percento stojí peniaze a ja chcem vidieť tú cenu a to, či naše ambície sú pokryté nákladmi. Ja mám ambíciu žiť v dome s 200 štvorcovými metrami, ale môžem žiť len v bete, ktorý má 100 štvorcových metrov. A chcem potvoriť Katlin van Brem a povedať, že napríklad, keď Nemecko malo 20-percentný cieľ obnoviteľných, tak niekto poved, Uka povedal, my budeme mať 30, alebo mesta povedali, že budeme mať 30. Čiže vidíte tu rôzne možnosti prístupu a túžbu poveda, urobiť viac, ale ja si nemyslím, že keď, ne, že keď nebudeme mať povinné E, ciele pre členské štáty budeme pokračovať, pretože z nášho pohľadu môžem povedať, ak nebudeme mať povinné ciele, tak zvyčajne čakáte na druhých alebo poviete, je to príliš drahé ísť touto cestou. Takže ja si myslím, že musíme mať povinné ciele pre členské štáty v energetickej účinnosti aj v obnoviteľných. Ďakujem. Ďakujem. Ešte sa chce niekto vyjadriť? Nevidím. Nech sa páči ešte. Musím začať tým, že poviem jednu vec. A síce, myslím si, že musíme konať seriózne. Nestačí byť ambiciózny, musíme byť aj realisticky. A to je to, čo sa často deje. My sme všetci tlieskali Parížskej dohode, a keď ju nebudeme chceť plniť, tak sme všetci pokryci. To znamená, že tu hovoríme o dvoch stranách tej istej mince. To znamená, že koordinácia našich aktivít a cieľov, keď vieme, pod čo sme sa v Paríži podpísali, tak jednoducho sa musíme koordinovať a riadiť na rôznych úrovniach. Ja som spravodajca správy za obnoviteľné zdroje a preto je tu tá obava, tej reálnosti dosiahnutia týchto cieľov. A ja chcem, aby tieto ciele boli ešte ambicioznejšie, než to, na čom sme sa dohodli a aby sme e, jednali koherentne, pretože obnoviteľné zdroje znamenajú efektivitu a správne spravovanie. Pretože tento návrh nám neponúka tú záväznosť, ktorú potrebujeme, aby, bolo dosiahnuté, aby sme dosiahli naše ciele. Potrebujeme záväzne ciele na úrovni všetkých národných štítov, pretože ak nebudú záväzne ciele, tak nedokážeme dosiahnuť všetky ciele v oblasti dekarbonizácie. Takže ja súhlasím s tým, čo nazavuje pán Turme. Samozrejme, že prídem so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi a chcem povedať, že mojím cieľom je naozaj spraviť všetko preto, aby národné štáty sa zaviazali už dnes určeným cieľom a aby sme tak aj pokračovali, pretože členské štáty sa musia zaviazať, že splnia konkrétne ciele a že spravia všetko preto, aby sa dokáz, dosiahol globálny cieľ. Pán Turmes, ja teda súhlasím, ale musíme konať koordinovanie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 potom chcem ešte povedať, že zamerania východisko v oktobri 2014 e, boli tie ciele pre 2030, plyn, energetická efektívnosť a podobne. Takže je tu jasná potreba, aby sme boli ambiciozni. Máme európske ciele, ktoré musíme dodržiavať pri plánovaní, pri podávaní hlásení zo strany komisie. Taktiež tu máme 5 ďalších dimenzií energetickej únie a to znamená, niektoré ste už spomenuli, to je infraštruktúra, aj to budeme merať, energetická chudoba určite, takže to je veľmi dôležitá oblasť. V celom balíku máme rôzne prvky a, v, a budeme to sledovať v našom návrhu spravovania a jeden ďalší kľúčový aspekt, ktorý spomínal Klod aj ďalší, je zapojenie zainteresovaných strán. Chceme, aby vlády, národné vlády zaangažovali občanov, mesta, priemysel, parlamenty a tak ďalej. To znamená, je to kľúčová požiadavka, ktorú tu uvádzame, je už v návrhu a taktiež potrebujeme, aby sa konzultovali susedné štáty a to je niečo, čo budeme sledovať. Sme pripravení pomôcť aj členským štátom, nielen pri konzultáciách, ale aj v technickej príprave, pretože treba odviesť aj technickú prácu. A toto je dôležitý aspekt. A týmto sa dostávam k štvrtému bodu, regionálna spolupráca. O tom sa tu už hovorilo, Klod to spomenul. Už máme dobré prípady, kde sme hovorili o posúdení vplyvu, o obnoviteľných štruktúre tlhu, o ekonomike e, veľkých rozmerov, to znamená nižšie náklady v dôsledku väčšej regionálnej spolupráce teraz alebo aj v budúcnosti. Toto môžeme posilniť. Pracujeme na ďalších faktoch a skúsenosti a e, e, aby sme ukázali silu regionálnej spolupráce, vytvorili sme skupiny na vysok, pracovné skupiny na vysokej úrovni, napríklad po Balti a inde, kde sme išli nad rámec infraštruktúry, zaoberali sa efektívnosťou obnoviteľných a pôjdeme ešte do väčšej hĺbky z analytického hľadiska moja posledná poznámka je nákladová efektívnosť a financovanie. Financie sú naozaj dôležitá vec. Chceme mať celý balík sprevádzaný finančnými nástrojmi. E, skúmame napríklad inteligentné financovanie pre inteligentné budovy, ale máme aj FC regionálne programy, kde je zameranie na energetiku a klímu a nákladový aspekt je jedna z hlavných zásad pri vypracúvaní systému správovania tak, aby to bolo nákladovo efektívne. Takže preto vítame dnešnú debatu a dávam slovo kolegovi. Dobré ráno. Ja chcem povedať len jednu vec. A to je plán a stratégia Vidíme tu jasný rozdiel v tomto návrhu, že stratégia je niečo dlhodobé a plán je niečo veľmi konkrétne pre nadchádzajúcich 10 rokov. My nechceme byť lepší ako Komekon, si myslím, ako RVHP. Nezačíname ale na tabula rasa. Chcem povedať, že aj tu, aj mimo parlamentu najprv pripravujeme plány a potom vypracúvame stratégiu. Ale myslím, že teraz vidíte v súčasnej legislatíve a nariadení o monitorovaní je ustanovenie, ktoré hovorí, že členské štáty majú pripravovať stratégie a 11 členských štátov má tieto stratégie a všetky ostatné sa momentálne pripravujú, to momentálne pripravujú a sú vo veľmi pokročilej etape. Takže keď povieme, že v roku 2020 má byť dlhodobá stratégia, tak to znamená, že to je niečo, čo musíme splniť v rámci Parížskej dohody. To znamená byť pripravený aj v roku 2020. Ale ten plán, ktorý sa teraz pripravuje pre energiu a klímu a prvýkrát to bude integrovaný plén, ten bude vychádzať zo stratégií, ktoré vznikli v posledných rokoch, takže nezačíname na zelenej lúke, to len na vysvetlenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Európska komisia. Je tu ešte aj náš spravodajca za e, nariadenie SER. Chcete sa k tomu vyjadriť? Áno. Ďakujem, pán predseda v mene e, Ponce tu hovorím, ona je tieňovou, ale žiaľ Bohu tu dnes nemôže byť. Dovolte, aby som za Alde povedal, že vítame návrh komisie, ktorý žiada prvýkrát od členských štátov, aby prijali tieto integrované plány pre energetiku a klímu. Myslíme si, že nový systém spravovania napomôže koordinovať E, národné politiky aj cezhranične a umožní lepšiu regionálnu spoluprácu. Šablona na tieto plány je záväzná, to chcem povedať. A dúfam, že zaručí porovnateľnosť to znamená, že z pohľadu investora je dôležité mať dlhodobú perspektívu, dlhodobý pohľad a myslíme si, že členské štáty majú zvážiť aj vypracovať, považovať vypracovanie týchto plánov ako príležitosť na tvorbu pracovných miest a rast a odkaz na konkrétne finančné nástroje, E, ktoré majú členské štáty k dispozícii, v tomto kontexte zohráva významnú úlohu. Je to dôležitý základ pre dosiahnutie celkových cieľov a preto si myslíme, že zavedenie referenčných hodnot pre obnoviteľnú energetickú účinnosť, aby sme mohli sledovať pokrok členských štátov na ceste k cieľom, je niečo, čo je mimoriadne dôležité. A napokon, Povinná účasť zainteresovaných strán je pre nás pozitívnym prvokom a chceli by sme to posilniť. Musíme zabezpečiť, že národné plány nerobia len technokrati, ale že sú do nich zapojené aj obce, pretože tie sú bližšie k občanom a regiónom, ktoré sa nakoniec zúčastňujú v týchto aktivitách. To sú moje poznámky, my sa tešíme na ďalšie diskusie a plodnú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Toto je naša prvá diskusia o tomto balíku v našom výbore ITRE a začíname aj so spravovaním governance a ešte pred poslednými poznámkami, vyjadreniami a súhrnom spravodajcu sa chcem spýtať, či ešte niekto nechce niečo povedať alebo sa k niečomu vyjadriť. Toto je len prvé kolo a máme tu na sedem spravodavcov, takže máme veľkú možnosť Nikto sa nehlási o slovo, takže dávam slovo spravodajcovi Klodovi Turmesovi. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Grumbačekovi za to, že spomenul turecký trh s e, kobercami. Áno, niekedy by ste mohli mať ten pocit, že určovanie cieľov je ako obchodovanie na trhu, ale prepačte, toto skončilo v decembri 2015. Máme Paríž a to sú medzinárodné závisky 1,5 stupňa. A to nie do roku 2070, to je do roku 2050 sa musíme dostať na nulu. A zna, e, s prírodou sa nedá handlovať. Ak prekročíme e, hranice, tak sa systém zblázni a všetci tí, ktorí nie sú takí šťastní s migrantami, tak môžem povedať, že to, čo vidíme dnes, sú gulky, nič, piškorky v porovnaní s tým, čo nás čaká a čo e, vidím pred sebou, ak nebudeme ambiciózni. Takže čo ja navrhujem, karbonové rozpočty. To je to, ako môžeme mať vedecké základy našej diskusie o tom, kde majú byť naše ciele v roku 2030. My sme posúvali tie ciele 10 ročia, my už meškáme. Takže rozpočtovanie uhlíka od roku 2050 na úroveň potom 2030 a byť reálny, a potom spotrebitelia, ale ja si myslím, že spotrebitelia sú v prvom rade občania. Bude nás 10 miliard na jednej planete a ak nebudeme najbližších 10 rokov rýchlo konať, tak tieto preteky nemôžeme vyhrať. A dobrá správa je, že robili sme chyby v Bulharsku, Španielsku. V Španielsku Solár stalo 450 eur za megawatt hodinu, v Bulharsku to bolo 360 a to vytvorilo zlý dojem, ale dobrá správa je, že sme mali minulý týždeň tender v Francúzsku za 55, Dánsku za 55, to znamená, obnoviteľné boli drahé, ale teraz sú lacné. Ak to prepojíme s kapitálom, a všetci tí, ktorí obhajujú iné technológie, jadrovú technológiu, e, jadro je 2,5 krát drahšie, keď to porovnáme s e, tendrom vo Francúzsku. Ešte mám jednu minútu na záver a toto je moje posolstvo komisii. Aj od komisii potrebujeme teraz činy. Obnoviteľné Teraz, kde je návrh komisie k rozpočtu pre, po roku 2020? Máme dobrú správu. Pán Monty urobil dobrú správu a jeho správu o vlastných zdrojoch treba s týmto prepojiť. A máme dva naozaj problémy. Jedno je tranzícia, prechod. Potrebujeme E, riešenia pre ľudí v uholných regiónoch. Uhlie skončilo, to musíme vyriešiť. A druhé je energetická chudoba. Chudoba je chudoba. My potrebujeme aj všeobecný prístup konca úsporných opatrení a tento energetický balík vytvorí pracovné miesta v Európe. A teraz prejdeme k harmonogramu. Prezentácia návrhu správy 21. 22. jún lehota pre pozmenujúce návrhy 27. jún. Ako vidíte, nemáme veľmi veľa času. Posúdenie návrhov, pozmenujúcich návrhov 4. september. Toto je náš e, program a hlasovanie v ITRE 11. 12. oktobra. Ďalší bod nášho programu, takisto balíček čistej energie, veľmi dôležité, energetická efektívnosť. Spravodajca Adam Gierek, Tá prezentácia je úplne totožná, pretože je to druhá veľmi dôležitá vec v rámci nášho energetického balíčka, balíčka čistých, čistých energií. Vieme, že energetická efektívnosť je zároveň tretím pilierom energetickej únie. Energetická efektívnosť ako tretí pilier energetickej únie. Veľmi dôležitá vec. Poprosím vás, začnite kolega Gierek. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia. Z čoho komisia vychádzala ako predpoklad, pokiaľ ide o ten návrh e, zmeny alebo pozmenia a doplnenia smernice z roku 2012, e, všetky tie predpoklady, z ktorých vychádzala komisia, sú nesprávne, pretože sa viažú na povinnosť šetriť energiami a nie zabezpečiť efektívnosť, čiže povinnosť šetriť energiami. Je pravda, že to vedie k úsporám, ale úspory na trhu nie vždy sú spôsobené zvýšenou efektívnosťou alebo účinnosťou. Čiže na začiatku vychádzame z iných typov primárnych zdrojov energie, prírodné zdroje, fosílne a obnoviteľné zdroje. Čiže primárne zdroje energie by mali byť považované ako primárna energia, ktorá sa kumuluje to znamená, pri týchto energetických vstupoch je možné použiť takýto zdroj a že pri uhlí nejde len o chemickú energiu toho uhlia, ale ide aj o celý ten cyklus e, ťažby uhlia. Ďalší príklad je jadrová energia, pretože získavanie alebo ťažba z jadra je veľmi nákladná tá primárna energia je potom transformovaná na tú konečnú, ktorá je potom zasielaná ako médium tým e, spotrebiteľom a je používaná ako energia. Aký by mal byť účel tejto smernice, ak je to rozdielne od toho, čo navrhuje komisia? Cieľom by mal byť, cieľom by mal byť nasledovné. Minimalizovať používanie fosílnych primárnych zdrojov energie pri zohľadnení tých environmentálnych obmedzení tá konečná energia, tá primárna energia môže byť vypočítaná a prostredníctvom akumulácie a analýzy životného cyklu v životnosti a tej tabulky, tých tabuliek. A smernica nie je úplne presná, pokiaľ ide o zadefinovanie efektívnosti a úspor a je tam voľba medzi primárnym zdrojom energie a medzi tým konečným, finálnym. To znamená, že je tá efektívnosť nastavená nesprávnym spôsobom, pretože použitie primárnych zdrojov neznamená, že budeme, pôjdeme cestou eliminovania fosílnych zdrojov. Cieľom tejto smernice by malo byť obmedziť akumulované primárne zdroje energie, fosílne energie. Čiže v rámci elektrickej siete tie zdroje pochádzajúce od z uhlia by mali byť používané, eh, teda vypočítané ako primárny zdroj, ale energetika v rámci elektrickej siete mala vychádzať z výpočtu primárnej energie a energie, ktorá je nevyhnutná na použitie alebo inštaláciu rezervných systémov v prípade, že vypadne, že nes, nefúči alebo nesvieti slnko. Komisia, pokiaľ ide o túto smernicu, chce odkázať na záverečné štádium použitia energetiky, energie, energie teda, to je ten maloobchodný trh, retailový trh, to nie je v súlade s, s energetickou efektívnosťou, skôr ide o stimulovanie spotrebiteľov k úsporám energetickým, čiže ide o použitie tých energií. A tam je to zadefinované, hlavne pokiaľ ide o elektrickú energiu, čo má nakoniec vplyv aj na hrubý domáci produkt. To môže obmedziť takýto, e, takýto rast a môže viesť nakoniec k chudobe, pokiaľ ide o tie členské štáty, pokiaľ ide o vplyv energii na HDP, tie krajiny je možné rozdeliť na tri skupiny, do 3000 kWh na osobu, potom je to 5 až 6000 kWh ročne spotreba a potom krajiny, ktoré 7 a viac kWh na osobu ročne pri takejto zvýšenej spotrebe a takisto rastie aj aj ostatné, ostatné indikátory. Môžeme teda uplatňovať takúto energetickú efektívnosť napríklad e, formou 10-percentného zníženia do roku 2020 je možné dosiahnuť to vo všetkých krajinách. E, sú tu návrhy, ktoré hovoria o tom, že až 40 by to malo byť v závislosti od referenčného roka. Je tu jasná otázka, nová smernica o energetickej účinnosti, ako by to malo súvisieť e, s novou smernicou ETS, ktorá ovplyvňuje ceny pri alokovaní emisí smernica ETS povedie k zlepšeniu efektívnosti využívania primárnych zdrojov? To je najdôležitejšia otázka. Ďakujem veľmi pekne aj za tie definície, energetická efektívnosť, efektívnosť primárnych zdrojov energie, ktoré sú používané. Teraz diskusia. Pán Píper z IPP. E Ďakujem pekne, pán predseda. Po tom, čo sme práve počuli od kolegu Turmesa, že svet čo skoro skončí, chcem pripomenúť, že Európska únia vo všetkých e, oblastiach, či ide o životné prostredie alebo klímu, tak je majstrom sveta, tak sme popredí, sme prví, sme najlepší, pokiaľ ide o úspory a takisto aj pokiaľ ide o CO2, tak sme príkladní. Dokonca sme tak príkladní, že pokiaľ ide o ciele, smernice o energetickej efektívnosti, ktorá je v platnosti od roku 2014, už v tom e, roku sme to dosiahli, minus 20 to na druhej strane ale ukazuje, že tie záväzné povinnosti, ktoré sme si vkliadli už viac ako 10 ročia, e, sú len pohľadom do kryštálovej gule, pretože kto vie, aké inovácie nás čakajú. Elektromobilizácie, elektromobily prichádzajú oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli. Zároveň ale vedia ľudia, alebo predpokladajú, aké krízy môžu sa objaviť a potom je otázka, ako tie cieľy úspor dosiahneme. Preto otázka z mojej strany a zo strany skupiny je ísť e, cez tých 20%, 20% vníženie, ale vnímať toto ako indikatívne, to, tento cieľ a raz za rok, respektíve za dva roky to na novo prispôsobiť, tento cieľ a postarať sa o to, aby tú povinnosť 1,5% pre členské štáty, aby sme to nestavili paušálne na všetky obdobia, alebo potom budeme pri nulovej energetickej spotrebe, aby sme tam dali doložku o vypršaní platnosti sunset clause v rámci preskúmania. Okrem toho, pokiaľ do článok 7, tam by sme mali byť pružní, a možnosti alternatívnych e, opatrení nie sú ešte úplne e, dostačujúco pokryté, ani tie rýchle kroky alebo early action včasné kroky, tie nie sú tak dostatočné, aby sme dokázali registrovať na základe nich e, tie úsporené energie. Toľko ale z mojej strany, pretože tak komplikované to v tomto prípade nie je. A ja naozaj dúfam, že sa budeme môcť sústrediť na tie tri články, ktoré navrhla komisia a že my ako parlament e, nebudeme e, zase tí najmudrejší a že otvoríme všetky články a nakoniec tie rokovania dáme do polohy chaosu. Bude to napínavé, keď ešte budeme hovoriť o tých záväzných cieľoch, pretože to, čo navrhla lava, lave spektrum parlamentu, 40%, podľa mňa by to rozbilo systém ETS a to hovorí aj hodnotenie vplyvu komisie, e, čiže certifikáty by sme museli sťahovať z, z trhu a znova zasahovať do do nastavenia tohoto trhu. Z tohto pohľadu to bude veľmi napínavé, pokiaľ ide o diskusiu o smernici o energetickej efektivnosti a ja sa teším na dobrú diskusiu s pravodajcom, s pravodajcom a tieňovými. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Van Bosiut. Ďakujem pekne. Som eh, veľmi rada, že môžem byť tieňovou spravodajkyňou v otázke energetickej efektívnosti. A takisto som veľmi rada, že komisia jasne pochopila to, ehm, er Že je to tá prvá zásada, to je v súlade s myšlienkou energetickej únie. Sú tu ale niektoré výhrady, ktoré mám voči návrhu komisie. Prvá sa týka cieľov energetickej efektívnosti, 30 na európskej úrovni. Moja otázka znie, ako to bude alokované, ako to bude rozdelené naprieč členskými štátmi, tento cieľ, ako sa to prejaví. E, komisia hovorí o 400 tisíc dodatočných pracovných miestach, ktoré majú byť vytvorené, ale kde budú vytvorené? Ja mám teda otázky ohľadom týchto cieľov, podrobností, ktoré sa viažú na tieto ciele. Ja podporujem tú víziu. A my vo Flámsku sme to podporovali konkrétne, ale chceli by sme vedieť troška viac o hodnotení vplyvu, posúdení vplyvu v jednotlivých členských štátoch, skôr ako rozhodneme o konkrétnych percentuálnych hodnotách. 27%, eh, myslím, že to je veľmi dobré. To bolo stanovené v roku 2014. Musíme veci posúdiť skôr, ako rozhodneme o konkrétnych cieľoch. A potom potrebujeme samozrejme aj udržateľné cieľa, potom musíme zabezpečiť aj taký dlhodobý efekt alebo účinok. Je tu predstava o, o 1,5% každoročne. To je podľa mňa veľmi ambiciozne. A tak uvažujem, ako e, budú do toho vstupovať tie nové merania, takisto ako to ovplyvnia tie stimuly smerom k platbám. Takisto otázka energetického použitia, použitia energie, ako to rozdelíte časovo. Takisto by som rada dostala viac informácií ohľadom istých ďalších e, okruhov, ale pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, e, bude nevyhnutné implementovať e, opatrenia istým prístupom, ktorý je disproporčne neprimeraný a tomu sa musíme vyhnúť, pretože potrebujeme pravidla, ktoré budú jednoznačné. Musíme si stanoviť, čo sa dá zohľadniť, čo treba zohľadniť, čo je menej dôležité a je nevyhnutné pozrieť sa na tie ciele riadenia a ubezpečiť sa, že oni budú úspešne plnené. Z tohto pohľadu nedáva zmysel diktovať eh, členským štátom nejaké povinnosti, už to uzavriem za chvíľočku, ale pokiaľ je o rok 2018 napríklad, eh, aby bol vypracovaný energetický plán, už hovoríme o takýchto cieľoch, čiže už určujeme to, čo by mali členské štáty robiť v roku 2018, pokiaľ ide o ich energetické plány. A možno je príliš e, skoro v rámci tohto postupu na to, ale teším sa na diskusie. Ďakujem. Poprosím vás, aby ste boli stručnejší. Viem, že to nie je jednoduché. Pán Turmes. Mene zelených, samozrejme. E, nahradza pána Javora. Nie je tu, vystupím v jeho mene tí všetci, ktorí chcú teraz e, zničiť e, investičnú istotu tým, že zavádzajú doložku o ukončení platnosti e, do roku 2030, na rok 2030, to je veľmi zaujímavé z môjho pohľadu. Čo sme spravili s tou poslednou smernicou energetickej efektívnosti, kde som bol spravodajcom? Vytvorili sme trhy pre energetickú efektívnosť. Najhoršiu vec, ktorú môžete spraviť, z pohľadu investora, keď mu poviete, je tu trh, ale o 10 rokov e, bude ukončený, či nikto nevie, či bude pokračovať aj potom. Myslím si, že jedna z analýz, ktorú komisia realizovala, a to je aj dôvod, prečo takúto doložku nenavrhla komisia, je, že ak chceme e, investorov, aby investovali do energetických trhov, tak musíme sa zbaviť takejto doložky o ukončení platnosti. Druhá vec na adresu pána Pípera, môžem to povedať po nemecky. Keď sa pozrieš na plán ochrany klímy v Nemecku, či už zo strany kancelárky, alebo všetci tí poslanci z tvojho klubu za to hlasovali, keď ide o tú klimatickú ochranu. Keď sa do toho pozrieš bližšie, tak budeš musieť konštatovať, že aj po roku 2030 budeme potrebovať prekliate veľa energetickej efektívnosti bol som s ľuďmi z energetickej eh, agentúry pre energetickú efektívnosť a všetci, ktorí sa zaoberali tými cieľmi, tými scenármi, všetci tí, ktorí teraz hovoria na prvom mieste energetická efektívnosť, tí všetci vedia, že aj po roku 2030 naozaj budeme musieť pokračovať eh, v tejto snahe energetickej efektívnosti. Včera som sedel spolu s francúzskou vládou a čo spravili oni? Stanovili si cieľ energetickej efektívnosti na rok 2050, čiže to ide výrazne nad rámec horizontu 2030. No, potom prestaňme hovoriť o tom, že na prvom mieste energetická efektívnosť alebo ochrana klímy. Bez efektívnosti dlhodobo nepôjde nič. A teraz by sme nemali tie trhy, ktoré sme s veľkou trpezlivosťou, s veľkým úsilím vybudovali, zneistiť ich tým, že znova tam zavedieme takýto, takúto sunset clause, takúto doložku. Ďakujem veľmi pekne. E, pan Benito Ziluaga, eh, GUE. Vale. Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Dobrý deň, ďakujem, pán predseda. Keď chceme byť šampiónmi, ťažko nimi budeme, keď sa nám nepodarí ak sa nám nepodarí nejakým spôsobom zabraniť totálnemu kolapsu, za ktorý teraz lobuje Donald Trump. Musíme urobiť všetko preto, aby sme boli schopní vytvárať nové pracovné miesta, aby sme zvýšili energetickú efektívnosť a využili energetickú transformáciu pre dobro spoločnosti. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabojovali za cieľ 40 do roku 2030. Každé percento vytvára ďaleko siahle zisky. Veľký prospech. Keď sa pozrieme na hodnotenie dopadu Európskej komisie a rozšírime trošku definíciu toho tzv. prospechu a nebudeme sa sústredovať iba na náklady, ak by sme cieľ navýšili na 40 znamenalo by to, že by sme o 29 znížili spotrebu plynu. To znamená, že by došlo naozaj k zásadnému zlepšeniu kvality ovzdušia. Je treba si preštudovať energetickú účinnosť. Je to niečo, čo nám pomôže zmeniť naše ciele v dlhodobej perspektíve. A musíme samozrejme sa pozrieť na nutnosť, na nevyhnutnosť záväznosti týchto cieľov, pretože tie musia byť záväzné ak chceme zabezpečiť dobrú správu a riadenie. A čo sa týka článku 7, to je jeden z tých najdôležitejších článkov pre celú túto rozpravu, chcem povedať, že existuje zásadný rozdiel medzi flexibilitou a právnymi e, medzerami. Aby sme zabezpečili koherentnosť tejto smernice, musíme naozaj všetky tieto medzery vyplniť tak, aby nikto túto smernicu nemohol obchádzať. To znamená, že to sú presne tie e, medzery v zákonoch, ktoré v túto chvíľu stoja za zlyhaním celého systému ETS. Toto sú všetky veci, presne tie, ktoré treba si preštudovať. Za EFDD Dario Tamburano. Ďakujem pekne. Viackrát sme v rámci tej snemenia hovorili a zdôrazňovali, ako energetická efektívnosť e, musí byť z nášho pohľadu účinne e, sledovaná. Je to e, geopolitická záležitosť, ktorá sa týka odpojenia závislosti od fosílnych zdrojov. Takisto sa týka ekonomických indikátorov, ale takisto aj veci, ktoré sa týkajú zamestnanosti a klimatických záležitostí. To všetko vieme keď si to ale vezmeme v kontexte verejnej politiky, ktorá by si vyžadovala z našej strany zodpovedný prístup a realizovať takúto revíziu bez toho, aby sme nejakým spôsobom e, znižovali tú, tú, ten efektívny postup. Podľa nás 40% ako cieľ, ktorý je, e, sa premieta, sa musí premietnúť do záväzných e, hodnot na úrovni členských štátov. Okrem iného to musí byť pre členské štáty možnosť riešiť samostatne niektoré odvetvia, ako je doprava, pokiaľ ide o spoločný výpočet týchto oblastí, ktoré vstupujú nakoniec do hodnotenia energetickej efektívnosti. Takisto je dôležité, aby tie isté štáty mali možnosť e, e, vypočítavať tie dosiahnuté úspory a napríklad odčítavať niektoré časti, ako je doprava. To podľa nás je asi 30 celkovej spotreby e, finálnej energie. To podľa nás nie je príliš racionálny prístup. Okrem iného chcem spomenúť článok 7, bod E, kde je možnosť vylúčiť z, vypoči- z vypočtu úspor to, čo je používané nevyhnutné samostatné vykurovanie, alebo teda na, aj takisto na inštaláciu pri inštalácii obnoviteľných zdrojov energie. Toto je mechanizmus z môjho pohľadu nesprávny, e, nesprávne motivovaný, e, kde dávame nesprávne stimuly a nejakým spôsobom nedokážeme vhodne a efektívne využívať potom obnoviteľné zdroje. Paradoxom by bolo e, dotovať panely, e, ktorá, e, ktoré by produkovali energiu, ktorá by bola takýmto spôsobom mrhaná. Nie je to dobre takto dvojito započítavať, keď si vezmeme niektoré krajiny, ako napríklad moju, niektoré opatrenia, ktoré sa týkajú podpory obnoviteľných zdrojov, by mohli byť považované aj za opatrenia energetickej efektívnosti v článku 10a myslím si, že je nevyhnutné lepšie e, upraviť pravidlá, ktoré sa týkajú e, prístupu, ochrany a takisto e, údajov, ktoré sa týkajú spotrebiteľov, ktoré nebudú len v agregovanej forme a teraz zmeniť teda ich charakter. Ďakujem pekne. On behalf of Za ENF, pán Schopenhauser, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa asi opakovať, ale napriek tomu chcem poukázať na dopady voluntaristickej politiky. Povedzme si, že napríklad je nejaká krajina, ktorá má 4-percentný účet za energiu z HDP a chce ušetriť 23%. To by predstavovalo asi 1%, ktoré sa získa z HDP tým, že znížia to, čo majú o 23 A aby sme ušetrili 1 HDP v tejto krajine, budeme musieť investovať s 10-ročnou návratnosťou 10 HDP. To znamená, že v Európskej únii, v eurozóne, bude treba investovať 10 tisíc miliard, aby sme získali tisíc miliard naspäť. To je tá voluntaristická politika. Ambicióznych cieľov. Máme tu nastavený cieľ, ale cieľ by mal vychádzať zo skutočnej politiky. Nemali by sme teda mať nové ciele bez prostriedkov, inak to nebude možné. Centrálna banka za milión 400 milio, miliard nakupuje verejný dlh a prečo namiesto toho neinvestuje do skutočnej ekonomiky. Takýto cieľ by transformoval hospodárstvo, predstavovalo by to zhruba 3 milióny pracovných miest navyše. A okrem toho by Európa naplnila aj ciele trvalo udržateľného rozvoja. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz tu máme ešte dvoch spravodajcov na zozname. Pán Blanco López, ktorý zodpovedá za obnoviteľnú energiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz som sa prihlasil o slovo. Najlacnejšia a najbezpečnejšia energia je tá energia, ktorá sa nevyužíva. A presne to nachádzame v návrhu komisie. Preto, aby sme boli schopní navýšiť energetickú účinnosť, musíme samozrejme znížiť tú energiu, ktorú potrebujeme na to, aby sme vyrobili rovnaké statky a to navýši našu konkurencieschopnosť a zníži množstvo emisií. Znamená to, že tu chcem povedať, že väčšina takýchto opatrení je zisková z hospodárskeho úhla pohľadu. Ako som už povedal, najčistejšie a najlacnejšie energie sú obnoviteľné. Ale preto, aby tieto energie boli využívané, potrebujeme politickú vôľu a preto je zásadne dôležité si uvedomiť, že 30-percentný cieľ je naozaj spochybniteľný v súvislosti s ambicioznosťou a reálnosťou. To znamená, ako som už povedal, e, treba sa držať toho, k čomu sme sa zaviazali v rámci parížských dohôd a urobiť všetko preto, aby sa nám podarilo naozaj navýšiť kvótu zásob energie, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že aj v súvislosti s týmto návrhom e, správy riadenia navrhujem, aby sme lepšie skoordinovali všetky naše snahy a všetky naše úsilia v oblasti dekarbonizácie. Ďakujem. Ďakujem a teraz má slovo pán Zanonato, ktorý je zodpovedný za prípravu a rizika. Ďakujem, ďakujem pán predseda práve to bolo pripomenuté spravodajcom, ktorý hovoril predo mnou, že efektívnosť a energetické úspory sú nevyhnutnými faktormi, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, pokiaľ ide o priemyselnú konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a pre e, zabezpečenie dodávok energie a takisto aj pri riešení energetickej chudoby. Preto to musí byť principiálna téma v rámci nášho záväzku, v rámci našich snách. A ja si myslím, že cieľ 30% je príliš nízky. Ja si myslím, že cieľ, ktorý by bol zmysloplný, dobrý, tak to by bolo na úrovni 40%. Asi 50 miliónov osôb v Európe sa považuje za energeticky zraniteľných a toto, hlavne pokiaľ ide o južné a východné oblasti Európy, je možné, že sa to ešte zvýši, tento počet. Preto sa domnievam, že pokiaľ ide o úpravu článku 7, je nevyhnutné požiadať o takýto záväzok, výrazný záväzok zo strany členských štátov, tak aby išli cestou výrazného znižovania energetickej spotreby. Pokiaľ ide o návrhu komisie, sú tam e, aspekty, ktoré ma nepresvedčajú. Nie je dobre riešený koncept e, energetickej chudoby, ktorý treba zadefinovať lepšie. Je treba zadefinovať kroky, ktoré treba podniknúť v rámci národných plánov pre energetiku a v tejto súvislosti napríklad sú tu prekážky pre investície do energetickej efektívnosti, ktoré je nevyhnutné odstrániť. A ďalej fondy, ktoré sú k dispozícii pre takéto projekty, tie musia byť nevyhnutne posilnené a zvýšené. Ďakujem. Damníka. Ďakujeme, kolega Damníka. Čo sa týka energetickej efektívnosti, treba zopakovať, čo sme povedali predtým. A je dôležité pre záverečných používateľov, a to je v závislosti o krajine. Treba to všetko, tieto straty uhradiť potom vo faktúrach e, konečných spotrebiteľov. A niektorí ľudia potom povedia, ako sa dajú zredukovať takéto straty. Ak by bolo možné tie straty kvantifikovať e, objektívne, videli by sme ich rovnaké vo všetkých členských štátov EÚ, ale sú rôzne členských štátov EÚ. Znižme teda e, transportné náklady, distribučné náklady, náklady na, e, na základe výrobcov, voltáže, voltov. Tam dosiahneme výrazné úspory na technickej úrovni. To nám dovolí dosiahnuť naše ciele. Znamená to využívať menej surovín táto možnosť existuje e, v Rumunsku napríklad. E, my máme dopravné systémy, prepravné systémy, ktoré sú naozaj, naozaj zastaralé a neefektívne. Máme siete, ktoré neboli náležite udržiavané, alebo dokonca ani sa nerozbehli. Máme e, vysokonapeťové siete. To sú len príklady ako dosiahnuť naše záverečné ciele a teraz vám ich poviem. V tej inej smernici o energetických trhoch e, je dôležité, aby každý si mohol aplikovať solárne panely na strechu vlastného domu a produkovať si vlastnú energiu. To by e, sa blížilo už k 100% energetickej efektívnosti, ak by si finálny používateľ spotreboval to, čo si sám vyrobí. A dokonca, ak vyrobí viac, tak zvyšok predá do verejnej siete. Neočakávam, že komisia okamžite zareaguje na tieto otázky a e, nezareagovala komisia ani na tú tému, prečo solárne panely sú dvakrát drahšie v závislosti od toho, kde žijete. To sa nedá opodstatniť, predsa sú subvencie na solárne panely, ale tak či tak ďakujem E, komisia dúfam, že sa vyjadri, hoci neočakávam, že by odpovedala. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel sa tiež pripojiť e, k tomu, čo povedala komisia a obraciam sa na nás všetkých. Chýba nám tu súdržnosť, koherentnosť. A to z toho dôvodu, e, že keď niekto je posadnutý nákladmi, tak potom faktúra za elektrinu predstavuje 400 miliónov eur. A takéto náklady sú náklady pre obce, náklady pre podniky, ktoré už desiatky rokov neinvestujú do zefektívnenia. Proste politika nie je ko- koherentná v tomto zmysle. Niektorí si spomínate, bol COP20 v Paríži, obraciam sa týmto aj na Európsku komisiu, Myslím si, že tam sa stanovili oveľa nižšie ciele, než o nich hovoríme tu. Chcem pripomenúť, že ak ETS bude zadarmo, tak nikto investovať nebude. To je jasné. Medzinárodná energetická agentúra hovorí, že ak chceme dosiahnuť takéto ciele, tak budeme musieť mať 190 e, dolárov za tónu CO2 a budeme musieť nastaviť to tak, že o 2,5% medzi rokmi 2014 a 50 zvyšovať elektronickú účinnosť každý rok. Takže potreba tu vzniká, aby boli všetky legislatívne e, e, vrhy v súlade. Ďakujeme. Slovo má pani Griffin. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia už predtým hovorili, že my sme na špičke pri energetickej účinnosti a energetická chudoba, ktorá sa pozoruje, sa začlenila do riešenia problémov a e, mnohí povedali, že tu vidno interkonekcie, vzájomné prepojenia medzi diskutovanými témami, ktoré tvorí jeden balík. Energetická efektívnosť je, e, má vysokú závažnosť a ľudia, ktorí žijú v nevhodnom bývaní, tým treba pomoc. 50 miliónov žije v energetickej chudobe. Čo sa týka investícií a energetické efektívnosti, naše banky potrebujú dlhodobú perspektívu a istotu, tak, aby sme mohli jednoducho odomknúť súkromné iniciatívy. Dajme záväzne ciele. Záväzne ciele 40 Napríklad, keď máme cieľ 27 ušetríme 285 miliard v fosívnych palivách a pri 40 545 a ak zlepšíme energetickú efektívnosť, budeme mať o 3 milióny viac domovov, ktoré sa dajú zrenovovať a 7 miliónov ľudí sa potom zbaví energetickej chudoby. Musíme byť ambiciozni, musíme pomôcť energetike. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Slovo má pán Royl. Len malý doplnok ak stále budeme stanovať vyššie cieľe energetickej účenosti, treba sa po, spýtať, či to zvládnu všetky členské štáty, ak toto zaplatí. A potom e, mať vysoké ciele, ktoré sa nebudú môcť realizovať v členských štátoch, niektorých tiež nemá zmysel. Energetická chudoba. U nás už máme indície, že Opatrenia energetickej účinnosti e, zdražujú výstavbu bytov. Proste výstavba bytov je stále drahšia, to znamená zvýšenie nájmu a tí, ktorí nedokážu platiť výhodné nájomné, nemajú žiadne bývanie. Aj na to treba mysleť, Proste treba nájsť tú správnu mieru, pretože inak dobre myslené opatrenie dosiahne presný opak a zasiahne tie kruhy obyvateľstva, ktoré si to nemôžu dovoliť. Tí, čo sú bohatí, si môžu dovoliť dobre izolované byty, no a tí ostatní. Čiže nielen vyprávať, ale aj konať. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Sean Kelly, máte slovo. Uh, thank you. Ďakujem za slovo. Energetická efektívnosť je z istých hľadisk to najjednoduchšie, čo sa dá dosiahnuť. Najprv potrebujeme viac uvedomenia zo strany ľudí, informovanosti ľudí o tom, ako môžu vo svojich vlastných životoch uplatniť lepšiu energetickú efektívnosť efektívnosť. Každý z nás to môže urobiť. Zatváranie dverí, vypínanie, kúrenia, všetky takéto veci každý z nás môže dosiahnuť. A takisto, čo sa týka nákupu nových e, spotrebičov, ak vidia spotrebitelia veľmi jasne, ktorý spotrebič je najefektívnejší, nie najkrajší, alebo ktorý má najlepšiu značku, ale ten, ktorý míňa najmenej energie. To je ďalšia vec. A po tretie, celá oblasť budov CPD, pokračujúce e, rozvoje, tie tu majú niečo dočinenia a technológia sa tak rozvíja, že ju treba jednoducho aplikovať. A ľudia musia vedieť, čo je možné pri stavebníctve. Ak budova sa postaví nie za použitia najmodernejších technológií, potom sa to odrazí aj na cene budovy a potom ľudia budú takúto budovu ďalej predávať, nakupovať. Jednoducho to má veľké súvislosti, treba si nastaviť ciele náležite a zahrnúť aj CPD. To, to naozaj môže e, veci zmeniť k lepšiemu. Ďakujem pekne, pán kolega, pán Krombačeš. Thank you very much. Uh, first of all, uh, I want uh, strongly... Ďakujem za slovo. Chcem eh, podporiť pána profesora Giereka v jeho prístupe nesústredovať sa len na stranu spotreby, ale aj na stranu výroby, transmisie, distribúcie. Straty sú vyššie v týchto troch oblastiach než na strane spotrebiteľa. Samozrejme, že aj na spotrebu e, treba stále pozerať, netreba ju stratiť zo zreteľu, ale najprv výroba, preprava a distribúcia. E, Eh, ja by som chcel silne podporiť tento prístup a výrazne. A chcem vám aj povedať jeden príklad. Prístup energetickej efektívnosti je dôležitý v zmysle výroby tepla a výroby elektrickej energie. V 90. rokoch naj najzaujímavejšie diskusie boli o malebnej starej výrobni E, er, energie a nakoniec sa rozhodli, že ju v tomto centre, centre Viedne zachovajú a budú spaľovať všetko, čo treba spáliť pra, priamo na mieste, nebudú prepravovať e, smeti 30 kilometrov a tam spaľovať, ale môžu ich spaliť priamo na mieste, kde sú a potom použiť teplo na vykurovanie okolitých budov. To je príklad energetickej efektívnosti. Všetko, čo sa využije, sa má využiť priamo na mieste, aby sa nestracali straty tepelné elektrické prepravou, transmisiou a distribúciou. Podporujem pána profesora Giereka. Teraz dávam slovo Pólovi Rubikovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Energetická účinnosť je najmä v doprave veľmi dôležitá téma a často hovoríme o palivách, ktoré sa používajú v doprave a potom mobilita a či energie sú z uhlia alebo z atomovej energie. Jednoducho, ale si myslím, že treba dávať pozor na pojem continuous driving. Hovoríme napríklad o zapchách v mestách a o tvorbách kolón automobilov, vozidiel pred e, semaformy. Tam vzniká jemný prach z e, brzdenia pohybu kolies. Motory sú v najhoršom stave. Takže vlastne tá 5G a vlákno by tu boli veľmi dôležité, aby doprava mohla ísť kontinuálnou rýchlosťou cez mesta. A tu by sme mali začať pracovať a pýtať sa, čo by bola najväčšia výhoda a zlepšenie energetickej efektívnosti, hospodárnosti. Ďakujem a za komisiu pani Forstorfer, riaditeľka v DG Energia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za túto zaujímavú debatu a ďakujem aj pánu Gierekovi. Chcem len zopakovať niektoré body a na niečo reagovať. My teraz navrhujeme záväzný 30-percentný energeti- cieľ energetickej účinnosti 2030, indikatívny e, cieľ pre najmenej 27. To je mandát Európskej rady z roku 2014 a pán Gierik to správne povedal, máme priestor na efektívnosť na strane ponuky, ale máme aj veľký priestor na energetickú účinnosť na stránke dopytu. A naše dôkazy ukazujú, že je pozitívny vzťah medzi energetickou účinnosťou HDP. Rovnako si myslím, že sa máme snažiť aj úspory z obnoviteľných. To nie je e, nemožné, dá sa to. Takže na strane spotreby aj produkcie je dobrý priestor na energetickú účinnosť, zlepšenie efektívnosti a podobne. Pokiaľ ide o rôzne kritéria a tú pozitívnu stránku, ktorú sme my hlboko analyzovali, to je ten 30-percentný cieľ a zdôrazňujeme, to je, ten, to je tá nákladovo najefektívnejšia možnosť. V našom posúdení vplyvu hovoríme, že to vytvoríš asi 400 tisíc nových pracovných miest. Otázka bola, že v akých sektoroch, čo tu zaznela. Väčšina v stavebníctve, kde je mnoho MSP v celej Európe, ako aj v high-tech. A parlamentu sme dali, a znovu to môžeme poskytnúť, údaje za jednotlivé členské štáty Tie nie sú zverejnené v posúdení vplyvu, ale dali sme to, postupili sme to parlamentu. Môžeme vám to znovu postúpiť, a ste čo sa deje na národnej úrovni. Vieme, že 30-percentný svet, nižší dovoz plynu o 12 a úspory 70 miliard v fosílnych palivách a pridalo by to 70 miliard ekonomike, to znamená náraz 0,4 HDP. Teraz článok 7. A my si myslíme, že článok 7 urobíme tak, aby naďalej mohol poskytovať úspory energie v roku 2030 tým, že odstraníme doložku o automatickom zániku. V súčasnej smernici máme takúto doložku, ktorá skončí v roku 2020. A my chceme ale pokračovať. Chceme mať viacero zjednodušení v článku 7. Ale, ako už zaznelo, urobíme aj E, doložkou obnoviteľnosti. A to bude podľa nás roku 29. Bola tu konkrétna otázka k článku 7 odsek 2. To neoslabí podporu energetickej účinnosti, ale zachová hodnotu energetickej účinnosti a pridá sa, posilní to podporu obnoviteľných. A všeobecne chcem zdôrazniť, ja som veľmi rada, že spravodajci všetci sú tu, aj tí, ktorí riešia obnoviteľné zdroje, aj ďalší. Chcem povedať, že je mnoho mnoho synergie medzi obnoviteľnými a energetickou účinnosťou a my sa to snažíme aj zachovať v smernici o, o obnoviteľných, ako aj v smernici o energetickej účinnosti. Potom sa tu hovorilo o energetickej chudobe. A chcem povedať, že súhlasím s tým, že energetická účinnosť pomo- môže pomôcť riešiť energetickú chudobu. Máme dobré príklady spolufinancované ESI štruktúrálnych fondov o energetickej efektívnosti v sociálnom bývaní. Uviedol sa tu prípad Francúzska, ale sú aj iné. Keď ide o definíciu energetickej chudoby, tak tam je prepojenie na smernicu elektrickej energii a tam navrhujeme, aby členské štáty vymedzili energetickú chudobu na vnútroštátnej úrovni, aby sme to mohli lepšie porovnávať. A rozhodli sme sa už vytvoriť observatórium energetickej chudoby, aby sme mohli lepšie monitorovať údaje a vývoj v energetickej chudobe. A balík z 30. novembra obsahoval aj správu o cene a nákladoch za energie a tu vidíte, že nízkopríjmové domácnosti, tam podiel energetických e, podiel energetických nákladov z roku 2008 do roku 2012 vzrastol. Takže máme to potvrdenie, že e, nízkopríjmové domácnosti majú vyšší podiel energetických nákladov v posledných rokoch. Takže toto riešime na rôznych fórach, pri rôznych príležitostiach a za mňa nakoniec otázke Mika. Radi prídeme s odpovedou v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za túto dobrú debatu a sme pripravení v nej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Spomínali ste účinnosť, efektívnosť v budovách. Máme na to ešte osobitné nariadenie a náš kolega Benson je spravodajcom. A to bude budeme preberať v tom istom balíku na budúce vo výbore ITRE. Tam budeme sa zaberať aj e, teplnou účinnosťou budov. Zatiaľ riešime všeobecnú otázku účinnosti a náš spravodajca pán Gierek. Vaše posledné poznámky, pripomienky, komentáre. Ďakujem veľmi pekne. Ja som mal pocit, že si nerozumieme. Napríklad, od samého začiatku som hovoril, že musíme hľadať možnosť účinnosti, efektivity tam, kde máme najväčšie straty. A to je tvorba energie a distribúcia energie. To sú najväčšie zdroje nedostatku účinnosti. Ak sa napríklad pozrieme na konverziu primárnej energie na elektrickú energiu, tak uvidíme, že účinnosť je asi 40 To znamená, tam už strácame 60 energie. A to je veľký zdroj možností na zlepšenie účinnosti. Rovnako to môžeme povedať aj o bývaní. Tam je účinnosť asi 60 A to je vec, ktorá sa dá rýchlo opraviť. Nesúhlasím s tým, že stačí robiť len mm, jednu vec. Keď už máme túto diskusiu, tak musíme opraviť smernicu z roku 2012, ja si myslím, že nestačí, ma, nestačí mať len nové smernice. Treba opraviť tú starú, tak, aby všetky krajiny vedeli, ako majú zlepšiť svoju herme, tepelnú situáciu, termickú situáciu. A to je možné tých 40, že sa dosiahnu 40-percentné úspory alebo aj vyššie, ak nájdeme technológie na zvýšenie technologickej účinnosti, napríklad v tepelných elektrárniach. Potom sa to podarí. Iste kolegyne a kolegovia viete, že napríklad v atomových elektrániach máme účinnosť 30-35 a pri uhli sme dostali až 45 a 50 je najväčšia efektivita a vodné elektrárne majú účinnosť 90 a s tým musíme počítať, pretože to sú tie straty zdrojov, ktoré čerpáme z životného prostredia. A preto som chcel apelovať na tie nových spravodajcov, aby sme rozšírili rozsah tejto problematiky a zamysleli sa aj nad definíciami, vymedzeniami v roku, z roku 2012, pretože sú zle naformulované z vedeckého pohľadu. Myslím si, že je potrebné siahať aj do týchto zdrojov. Takto si predstavujem túto prácu. Zvyšovanie energetickej účinnosti si bude vyžadovať vysoké investície, to je jasné. A tu súhlasím s kolegami, ktorí hovorili o peniazoch. Áno, je to pravda, máme nástroje a musíme povedať, že kde ich musíme využívať. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Um, myslím, že v svojej analýze ste rozlíšili energetickú účinnosť pri konečnom využití. Toto je napríklad ten konkrétny prídav budov, kde máme osobitnú smernicu a tá smernica, o ktorej vy hovoríte, ktorú teraz riešime, sa zaoberá inými vecami spojenými s konečným využívaním energie. A vy zdôrazňujete, že vlastne už pri výrobe energie a pri distribúcii energie strácame veľa síl, ako aj energie. A to sú pr- tri prvky, z ktorých by sme mali vytvoriť všeobecný balíček energetickej účinnosti. Budovy budeme riešiť zvlášť, to nebudeme teraz riešiť. Ale myslím si, že je to naozaj správny prístup. Európska komisia, pani riaditeľka, sa snažila odpovedať na túto otázku a povedala, že sa bude musieť na tom ďalej pracovať. Ale otázka je, do akej miery môžeme zasahovať do priemyslu a technológií. To nezáleží na každodennej regulácii trhu, to závisí od technologického pokroku. A to je tá piata časť tohto veľkého balíka o energetickej únii. Tá piata časť sa zaoberá technikou a technológiami a tým, ako by energetické koncerny mohli čo najlepšie využívať túto techniku a technológiu. Ja neviem, pán profesor, či sa to všetko dá dať do jedného legislatívneho návrhu, ale začíname s touto prácou a cítime sa zodpovední za celú oblasť a je jasné, že energetická úspora je nielen pri spotrebe, ale aj pri e, výrobe. Začali sme túto diskusiu a budeme mať ešte možnosť o tom ďalej diskutovať a chcel som pozvať všetkých spravodajcov a všetkých z vás k tejto ďalšej diskusii. Takže toľko k diskusii o, o energetickej účinnosti. Spravodajca je pán Gierek a správa bude predložená 21. 22. júna a pozmenujúce návrhy sa môžu podávať do 28. júna a 4. septembra budeme preberať pozmenujúce návrhy. Podobný harmonogram ako pri e- riadení energetickej únie. A teraz prejdeme, milí kolegovia a kolegyne, k bodu 17 nášho programu. Ako vidíte, meškáme 20 minút, ako sme si mysleli, ale myslím si, že to bolo potrebné, pretože Mm-hmm. Žiaľ Bohu, niečo sa stalo s technikou a nie je počuť rečníka. Uh, dear friends, Milí priatelia, ďalším bodom našej diskusie je podpora internetovej konektivity v miestnych komunitách. To je tiež veľmi dôležitá téma, konektivita v miestnych e, komunitách. Náš kolega Carlos Zorino je spravodajca. Milí priatelia, ak vás môžem poprosiť, nevete tu náhlas diskusie v našej snemovni. Milí priatelia, dámy a páni, boli by sme radi, keby ste tu s nami zostali, ale ak to nemôžete, ak tu nemôžete s nami zostať, tak prosím, opustite priestor potichu. Prepáčte, že to takto jednoducho hovorím. E, dobre, takže môžeme začať, kolega Zoríňo. Je to veľmi dôležitý legislatívny e, zámer a veľmi dôležitá správa z vlastnej iniciatívy. Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách. Kolega Zoriňa predložil návrh správy 27. februára a sme pripravení teraz na diskusiu Možno by ste mohli uviesť, pán Zoriňov, problematiku a vašu správu. Ako vyzerá návrh správy? Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Lehota na pozmenujúce návrhy bol 2. marec a vtedy som dostal 108 pozmenujúcich návrhov. Z toho sme spravili 13 kompromisných návrhov, 10 k všeobecnej e, filozofii, ktorá je v základoch tejto iniciatívy a 3 o postupoch realizácie, postupom realizácie. Už sme mali prvé stretnutie tieňovými spravodajcami, kde sme dosiahli veľmi vysokú úroveň koncenzu e, v otázke týchto kompromisov. A prostredníctvom kompromisov sa nám niektoré veci podarilo vyriešiť. K tomu by som sa chcel stručne vyjadriť. koncepcia pojem neutrality siete sa nahradil výrazom Open Internet Access, otvorený prístup k internetu. Vysvetlili sme, kto môže byť zapojený do mm, Wi-Fi pre EÚ, aké subjekty môžu mať prospekt z tých pilotných plánov, Neho, hovoríme to o subjektoch, nie o e, oblastiach. Subjekty si vyberú oblasti, kde budú používať vouchery, ktoré vyhrajú v tendri. Taktiež sme sa zaoberali myšlienkou, e, že toto musí byť bezplatné a bez obmedzení. To sa týka rýchlosti aj objemu internetovej dopravy. A zdroje musia byť a môžu byť doplnkové. Máme tu balie komisie, ale vieme, že e, národné financovanie a ďalšie financovanie bude potrebné pri financovaní spoločenstvom. Potom sme riešili otázku geografickej rovnováhy a e, zaoberali sme sa koncepciou začleňovania, inkluzivity. To znamená programy, ktoré poskytujú krajinám rôzne možnosti, ale musia byť e, geograficky vyvážené. Hovorili sme aj o digitálnej vylúčenosti, hovorili sme aj o boji proti tomu, hovorili sme veľmi jasne o tom, že nemajú existovať prekážky, pokiaľ ide o jazyk osoby, ktorá chce mať prístup. A zaoberali sme sa aj tým, že potrebujeme najmenej 3 roky na to, aby sa tieto subjekty, ktoré vyhrajú túto možnosť prístupu a nebudú viazané na jednu technológiu, ak sa bude technológia vyvíjať, konektivita sa môže zlepšiť a držať krok s technologickým vývojom. To považujem za dôležité, rovnako ako je otázku, ja neviem, e, pomeru kvality a ceny. Veľa vecí možno ešte zlepšiť a predpokladáme, že sa 25. apríla vo výbore týmto budeme zaoberať. Ako som povedal, je to pilotný projekt, ktorý sa môže stať takým, takou normou, základom pre vybudovanie e, európskej gigabitovej spo, e, gigabajtovej spoločnosti. A samozrejme, chceme to umožniť. Chceme, aby kandidáti e, ktorí sa zaoberajú Wi-Fi pre Európu, už mohli začať tento rok. A teraz poprosím tieňových spravodajcov. Pani Grostet za pani Sander. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nie som tieňovou EPP, ale zastupujem pani Sander, ktorá sa ospravedlnila, musela odísť troška skôr. Chcela by sa poďakovať každopádne pánovi Zoriňovi za veľmi otvoreného ducha, ktorého preukázal počas diskusí. EPP plne podporuje iniciatívu Wi-Fi pre EÚ. To je vynikajúci, vynikajúce opatrenie, ako zvýšiť profil EÚ, ako mať dobrý vplyv na životy ľudí. E, myslíme si, že by sa to malo zamerať na oblasti, ktoré skutočne majú byť pokryté, a teda vidiecké. Niektoré záležitosti sú nedoriešené, napríklad otázka obmedzení, ako sa ubezpečíme, že internet bude naozaj bezplatný a že bude otvorený pre všetkých a ako zaručíme to prepojenie, ako zabezpečíme ochranu niektorých skupín, ako sú maloletí a zároveň musíme zabezpečiť e, vhodnú distribúciu prostriedkov medzi členskými štátmi, pričom zabezpečíme aj naplnenie zásady ten, kto prvý príde, ten bude prvý obslužený. E, kolegyňa Sander je presvedčená, že dohodu dokážeme vypracovať alebo pri, mať pomerne rýchle, tak aby sme dokázali spustiť tento program, aby mali z neho prospech občania. Ďakujem pekne pani Grostet a pani van bosut Bosut za EKR. Eh, dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, ik vrees dat ik op eh, dit dossier... Ďakujem, pán predseda. Máme isté obavy, že ja načetnem úplne inú víziu opäť. Pokiaľ ide o to, na čom sme sa dohodli na úrovni tieňových a to, čo už bolo spomenuté. Toto je taký populistický projekt na úrovni 120 miliónov eur, ja som si istá, že nebudeme schopní presvedčiť občanov o tej pridanej hodnote všetkých týchto peňazí, ktoré majú byť vynaložené na Wi-Fi zadarmo. Oveľa lepšie by bolo, keby sme investovali tieto peniaze do infraštruktúry, tak aby sme sa ubezpečili, že bude pripojiteľnosť v oblastiach, kde ešte nie je ten nástroj alebo no, instrument Connecting Facility v rámci Európy už ukázal značnú hodnotu, keď sme sa snažili e, presadzovať a realizovať e, podstatné infraštruktúrne projekty a obmedzovať také úzke miesta. Ale pokiaľ ide o tento projekt, tak e, to je z dielne Junkera, bez toho, aby, sme, aby ľudia uvažovali nad tými dôsledkami. A bolo to len tak vycusnuté. Skôr sa myslím, že všet, mnohé komunity už majú prístup k internetu zadarmo v verejných priestoroch, ale takisto v súkromných priestoroch, hoteloch, reštaurácia. Komisia nerealizovala žiadne hodnotenie vplyvu, čiže nevieme, či je to skutočne problém, či tu existuje reálny dopyt po tejto službe, ako výrazný má byť tento problém, ak vôbec je nejaký z môjho pohľadu je to čisto len taká reklamná kampaň a nie je to dobrý spôsob, ako míňať peniaze európskych daňových poplatníkov. Návrh, ktorý je teda na stole, uvádza, že Wi-Fi sa dostane do odlahlých oblastí, do oblastí, ktoré sú ďaleko od centier a tak ďalej, ale aký bude dopad, keď zrazu len pár ľudí bude mať prístup e, k internetu bezplatne. Je oveľa viac víziev, ktorým čelíme a týchto 120 miliónov eur by sme vedeli oveľa lepšie a efektívnejšie vynakladať. Pán predseda, ja viem, že tu v parlamente sa vždy snažíme o kompromis vo všetkých veciach, ale pokiaľ ide o mňa, tak naozaj mám trocha obavu, že tu už to ide nad rámec toho, čo budem akceptovať je to proti všetkému, čo ja obhajujem a určite to nepredstavuje dobré riadenie ekonomických vecí. Je mi to ľúto, ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani Reniu, ďakujem iným kolegom aj tieňovým spravodajcom. Začal som pristúpil som k tejto téme na začiatku so značným, značnou mierou zdráhania sa a aj ja si podobne ako kolega Zekár myslím, že to je istá aktivita, ktorá má stimulovať pohyb v ďalšej časti balíčka. Ja už od začiatku som jasne hovoril, že môžem sa ujať nejaké konštruktívne role v momente, kedy si ujasníme, že výsledkom tejto snahy alebo projektu má byť stimul skutočnej zmene, to znamená zmene kultúry aj e, zmene šírenia e, digitálnej spoločnosti vrátane Wi-Fi po celej EÚ bez ohľadu na to, či ide odlahlé oblasti alebo oblasti s e, hustým osídlením. To je to, na čom sme sa dohodli, myslím. Eh, mala by to byť ale jednorazová záležitosť. Definitívne by som nebol za akúkoľvek podporu do budúcnosti aj jej prolongáciu, jej predlženie, pretože toto má byť vyslovene za účelom z toho stimulu. Tak, aspoň podľa mňa, je to ten konsenzus, taký širší medzi eh, tieňovými. Eh, pán Jo nastolila nastavil dobrú rovnováhu medzi geografickou rovnováhu a medzi tým princípom, kto prvý príde, ten prvý dostane, prvý bude obslužený. To je niečo, čomu sa nedá vyhnúť, keď máme takýto komplexný prístup. A, a takisto si myslím, že v texte máme, aspoň teda návrhu kompromisu 8, je istá rovnováha medzi e, geografickým a digitálnym, digitálnou priepasťou, alebo teda ten takou medzerou Niektorí hovoria o tom, že v malých oblastiach, respektíve vidieckých oblastiach je to oveľa ťažšie. A týmto, keď sme v kompromisnom návrhu vypustili poslednú vetu, tak by to bolo ešte jednoznačnejšie. Čo je ďalej dôležité pre mňa je to, aby sme zabezpečili posúdenie a vyhodnotenie. Chcem vidieť nejakú spätnú väzbu, e, komisia bude monitorovať. Nechcem sa teraz detálne tým zaoberať, ako to bude nastavené Komisia má certifikovaných dodávateľov, e, bude komunikovať so všetkými obcami, to bude ale pekelná úloha, poriadna úloha, neviem, ako to vôbec bude fungovať, ale ja chcem sa ubezpečiť, že bude posuniam vyhodnotenie tých prostriedkov, e, ktoré boli vynaložené nielen na jednotlivé projekty, ale vidieť, či to skutočne má taký znásobujúci účinok, či to skutočne poskytuje nejaký stimul, že ak spustím v obci A takýto projekt, že to bude mať dopad aj na prilahlé obce C, B, C, D, lebo ak je to vec, ktorá veci zmenila, teda, alebo ktorá troška zmenila situáciu v obci A, tak chcem vidieť, aby aj ostatné potom mali túžbu dobehnúť a robiť tak ako A. Potom by som povedal, áno, to bola dobrá práca, ale to by si vyžadovalo posúdenie zo strany komisie. Nechcem, ako som povedal, eh, venovať sa tým podrobnostiam, eh, pretože na začiatku som tomu pristupoval pomerne zdráhavo a potom, čo predložil pán Zoriňo, tak tieto záležitosti viem podporiť len na základe naplnenia podmienok, ktoré som spomínal. Pán Ziliky Otis eh, GUE. Ďakujem pekne. Na úvod sa chcem poďakovať Karlosovi Zoriňovi za produktívne diskusie, ktoré sme mali na stretnutí tieňových a za to, že sa snažil zohľadniť priority všetkých politických skupín. Súhlasím so stanoviskom spravodajcu, že treba podporiť takúto iniciatívu, aby bolo bezplatné pripojenie na internet zo strany verejných orgánov. A my sme predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov kde sme sa vyjadrili, že súhlasíme s kompromismi a súhlasíme s tým, aby internet bol zadarmo hlavne na univerzitách a na verejných miestach, verejne, miestach verejného života. Takisto súhlasíme so spravodajcom, že musíme nastaviť rozpočet, zabezpečiť rozpočet, ktorý zaručí geograficky vyváženú podporu pre tento projekt. Je tu ale aj návrh ktorý sa odvíja okolo zásady, respektíve systému, kto prvý príde, ten prvý bude obslužený alebo dostane. Tieto dva koncepty sú však vo vzájomnom rozpore, takže chcel by som odkaz na princíp, e, kto prvý príde, kto prvý osloví, ten prvý dostane službu first come, first served. A ja by som teraz chcel zabezpečiť, aby tie miestne úrady neboli nejakým spôsobom viazané, pokiaľ ide o splnenie podmienok connectivity Takisto si myslím, že by sme sa mali sústrediť na oblasti, ako sú ostrovy, horské oblasti, najodlahlejšie oblasti EÚ. Tie by mali mať prioritu, pokiaľ ide o pripojiteľnosť, konektivitu. Je ale dôležité, aby ľudia zo všetkých eh, sociálnych vrstiev mali e, možnosť prospechu z takejto internetovej pripojiteľnosti. Treba jasne povedať, že prístup k bezdrotovému internetu by mal byť zadarmo a že by tam nemali byť žiadne skryté poplatky, či už formou následného následnej reklamy, kde sú využívané napríklad údaje, osobné údaje tých ľudí alebo podobne. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne. Pán Blanko López. Ďakujem, pán predseda. Už som sa poďakoval Karlosovi za jeho návrh. Je veľmi dobrý. Máme niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa nás ešte zlepšia tento návrh a mali by sme mať bezplatnú službu, ktorá by mala trvať aspoň 3 roky. Domnievam sa, že je dôležité, aby v rámci implementácie sme sa zaoberali synergie s inými európskymi fondami a aby sme zdôraznili potrebu zabezpečenia integrácie menej rozvinutých alebo teda takých oblastí, ktoré prechádzajú s tým, s tým prechodom aby sme zabezpečili sociálnu súdržnosť v rámci únie a aby sme urobili niečo aj s tou digitálnou medzerou. Takisto si myslím, že budeme musieť zaviesť záruky, tak aby sme mali minimálnu vysokú kapacitu pre pripojenie alebo aspoň stanovenú max, e, maximálnu teda rýchlosť, ktorá sa dá dosiahnuť na trhu k tomu času, k tomu momentu. Ďakujem pekne a teraz poprosím komisiu, konkrétne DG Connect, pán Harvey Dupuy. Thank you, Mr. President. Um, we very much welcome the Ďakujem pekne, pán predseda. Vítame to, že sa schádzajú názory väčšiny poslancov tohto výboru tá hlavná obava z pohľadu komisie sa viaže na načasovanie. To už počiarkol aj samotný spravodajca. Je pre nás veľmi dôležité, aby táto iniciatíva bola naštartovaná čo najrychlejšie a veľmi vítame skutočnosť, že konanie na úrovni parlamentu prispieje k tomuto zrýchleniu. Jedna z vecí, ktorá ešte doposiaľ nebola spomenutá, sa týka rozpočtu. A to je istotne jeden z momentov, ktorý si bude vyžadovať pozornosť, tak aby sme e, dokázali sa rýchle dohodnúť na trialogu, pokiaľ ide o túto iniciatívu. Pokiaľ ide o ďalšie rozmery, ktoré boli spomenuté dnes, skutočnosť, že tie obmedzenia, ktoré prináša legislatíva, tak tie by mali mať pragmatický charakter. Rovnováha medzi rôznymi typmi území, a ten rozmer a zásady first come, first served, to nie sú veci, ktoré by sa naozaj vylúčovali, ktoré by sa nedali zosúľadiť. A my si myslíme, že tak, ako je to obava pre niektoré členské štáty, je to zároveň obava pre komisiu. A síce, že vo fáze realizácie, implementácie musíme zabezpečiť e, spravodlivú distribúciu a takýchto voucherov po celej Európe. Ďalej e, poznámky, ktoré sa týkajú doplnkovosti e, so štruktúrálnymi fondami alebo inými zdrojmi prostriedkov, ako aj posúdenia toho, tej pilotnej výzvy, prvej výzvy, to je v súlade s našimi cieľmi a uistím vás, že budeme naďalej e, pracovať na takomto dobrom riadení a na takejto transparentnosti, aj pokiaľ ide o prinašanie informácií o dopadoch a dúfam pozitívneho výsledku tejto schéme, tomto režime alebo programe e, v rámci celej Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Zoriňo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k diskusii. Otázka rozpočtu. E, samozrejme, to bude kľúčové v rámci trialógu. V tejto fáze e, výbor pre rozpočet sa bude musieť na túto vec pozrieť. To je ale otázka, kde by sme mali byť podľa mňa zjednotení a kde by sme mali e, veľmi konzekventne postupovať na trialógu. Máme v tejto chvíli zaručených 95 miliónov eur, ale myslím si, že kľudne môžeme požadovať vyššiu sumu. Samozrejme môžeme využiť aj štruktúrálne fondy a národné prostriedky. Okrem toho, snažíme sa nájsť to najlepšie riešenie, hlavne pokiaľ ide o veci, ktoré súvisia s definíciou obmedzení, aké by tie obmedzenia mali byť. To je tá bežná vec, bežný bod. Pán Sichiotis hovoril o inkluzívnosti na schôdzi tieňových spravodajcov, to je vec, ktorú by sme mali posilniť monitorovanie. Takisto veľmi dôležité, spomínal to pán Telička, ja sa snažím e, zabezpečiť tú rovnováhu v rámci zásady, kto prvý príde, ten prvý dostane službu, e, lebo to načasovanie nám e, neumožňuje spustiť tie veci okamžite a musíme konať veľmi rýchle. Potrebujeme e, kritériá, ktoré sa budú dobre doplňať s tou zásadou, kto prvý príde, ten prvý službu dostane. A mali by sme to teda dať do rovnováhy, mali by sme to zabezpečiť. Pokiaľ ide o kolegyňu z EKR, ktorá sa vyjadrila, že sú iné, lepšie spôsoby, ako využiť tieto prostriedky, ale že iné skupiny nesúhlasia. Ja samozrejme sa chcem ubezpečiť, že zdroje, ktoré sú vyčlenené na tento účel, že sú aj použité. EKR má veľa iných iniciatív, takže dosiahnutie kompromisu je náročné. E, ďakujem pekne. V podkladoch e, máte uvedené, že hlasovanie na ITRE 25. apríl 2017 na plenárke. To sa ešte rozhodne neskôr, kedy bude hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Ďakujem vám, cieňovi spravodajci. Prejdeme na bod číslo 18. Štúdia o európskom posúdení vykonávania programu Horizont 2020. Výklad expertov z EPRS. Keby sme vás mohli poprosiť, aha, už ste tu, a pán riaditeľ to bude čoskoro. Áno, z Európskej komisie. A naozaj sa, sme veľmi zvedaví na vašu prezentáciu, e, veľmi krátku, lebo všeobecne povedané je to aj naša správa, ktorá sa týka implementácie Horizontu 2020 v rámci ďalšieho e, bodu, kde je spravodajkyňou Soledad Cabezon Ruiz. A E, naozaj veľmi zaujímavé dozvedieť sa od vás, čo si myslíte o našom posúdení. Myslím si, že to bude, ak to správne chápem, hlavná téma diskusie a príspevku vášho. Ďakujem, nech sa páči. Mr. Um, Mike Koiner from... Pán Mike Koiner z našich služieb, e, služieb výskumu. Ďakujem za slovo, pán predseda prvom rade by som rád povedal, že posúdenie horizontu do 2010 je široko spektrálnym posúdením implementácie v EÚ. Bolo to publikované útvarom Assessment Unit a máme tu aj zmienku o niekoľkých ďalších štúdiách. Budem hovoriť o horizonte do roku 2020 a troch prioritách pre priemysel a výskum a potom kolega bude hovoriť o ďalších aspektoch. V prvom rade vynikajúca priorita vedy. Zistili sme, že excelencia vo vede prierezovo v Európe tejto časti programu naozaj sme pozorovali významné príspevky. Boli tu rozličné komponenty. Európska výskumná rada má veľmi e, silnú podporu a je to naozaj príbeh úspechu. Výskumná infraštruktúra prispela najmä k integrácii ďalších e, infraštruktúr, e, zapracovaní technológií, budúcnosti, nástrojov, ktoré zabezpečujú e, vedúce postavenie EÚ nie len v robotike, elektronike a v ďalších komplexných systémoch. Mary e, Sklodovská-Curie, e, podľa ktorej je nazvaná ďalšia aktivita, pritiahol, tento projekt pritiahol ďalšie mnohé subjekty v oblasti vývoja výskumu. Priemyselné odvetvia oceňovali financovanie inovácií, najmä prostredníctvom nových nástrojov pre malé a stredné podniky a tzv. Fast Track Innovation. E, priemyselné odvetvia sa venovali aj takým nástrojom, ako je verejno-súkromné partnerstvo. Zníženie financovania základného výskumu má však negatívne dopady na vedecko-výskumné inštitúcie a takisto sme identifikovali, že väčšina súčinnosti a spolupráce sa zaoberá skôr e, technológiami a pripravenosťou. Priemyselné technológie predstavovali 52 e, grantov a tieto peniaze e, plynuli do firiem, do business organizations. A v tejto oblasti bolo naše zistenie také, že vo vzťahu k informačno e, počítačovým technológiám pomer nie je až taký priaznivý, pretože tzv. big data, cloud, internet veci, teda nové moderné technológie neboli pokryté tak, ako by bolo žiaduce. Analýza ukazuje, že existujú rozdiely medzi rozličnými výzvami, čo sa týka participácie, napríklad e, takých súkromných firiem, ktoré sú ziskové, čiže napríklad inteligentné transporty ekologizačné prilákali menej investícií zo súkromného sektora a to isté v čistej a efektívnej energii ale v sektore zdravia a demografického eh, priaznivého spôsobu života to bolo 17,9 Pozerajúc na tieto rozdiely, eh, z časti sa dajú vysvetliť eh, rozdielmi iných potrieb v iných oblastiach vedy, ale je to naozaj aj voľba nástroja v tejto oblasti, ktorú, ktorú ktorá odráža participáciu. A to treba preskúmať e, už je. Treba vziať do úvahy v tejto oblasti iné aktivity, ktoré tu prebiehajú, napríklad e, inovatívna medicína a podobné iniciatívy. Toľko k tým trom prioritám. Keď ich všetky tri vezmeme vedno, identifikovali sme tri veci, ktoré treba brať do úvahy. Predovšetkým vysoko selektívne procesy výberu viedli ku koncentrovanú financovania v špičkových inštitúciách, ktoré sú v popredí a to potom odradzalo ostatných od participácie na širších cieľoch aktivity Horizon do roku 2020. Mnohé procesy, o ktorých hovoríme, neboli dostupné pre regióny alebo pre aktérov, ktorí nemajú takúto vysokú kapacitu a erudíciu. E, k tomu bolo veľa poznámok o tzv. odleve mozgov z istých častí Európy a toto predstavuje skutočne výzvu pre mnohé krajiny. Je tu takisto fakt, že za všetkým týmto možno badať, e, ak Európa by dosiahla cieľ 3 HDP, naozaj nájsť milión výskumníkov, ktorí by toto zrealizovali, je skutočnou výzvou. Priemyselní a vedeckí participanti eh, naozaj hodnotili medzinárodné partnerstva, ktoré sú súčasťou Horizontu 2020 a dôležitou súčasťou celého programu, ktorý prináša dodatočné hodnoty. Ale eh, identifikovali sme, že naozaj niekedy eh, môže byť byrokracia príliš únavná. E, privítalo sa zjednodušenie papierovania, ale ešte by sa dalo urobiť aj viac. A je tu priestor na zlepšenie, najmä čo sa týka e, účtovníctvu, ktoré zaráta interné výdavky. Výmena informácií a skúseností sa zvýšila prierezovo. Priemyselné odvetvia participovali čoraz viac a zistili sme, že predmetný program nebol schopný adresovať eh, svoje ponuky veľmi inovatívnym eh, dynamickým startupom, ktoré sa objavili v tomto období. Synergie s, nádherným, s národnými a regionálnymi programami eh, vznikajú. Je dosť ťažké sa teraz k tomu vyjadriť v tejto fáze. Nemáme na to dostatok výsledkov, dostatok evidentných výsledkov. Ale sú tu isté aspekty Európskeho štrukturálneho a investičného fondu, napríklad e, inteligentná špecializácia sa nedala sklbiť so širšími výzvami v spoločnosti. Na jednej strane tu máme koncentráciu na špičkové pracoviska, na druhej strane sú tu širšie spoločenské témy, ktoré tiež treba zapracovať do diania. Čo sa týka čerpaniu prihlasovaniu sa k žiadostiam o prostriedky. Myslím si, že národné kontaktné body by mohli odviesť a lepšiu prácu. E, veríme, že to by viedlo k vzájomnému ovplyvňovaniu sa priaznivému, vzájomnému učeniu sa e, z lekcií ďalších strán. To by bolo hodné podporiť. A čo sa týka napredovania, integrácie medzi sociálnymi vedami a humanitnými vedami, ktoré by sa tiež mali zúčastňovať. E, tam tiež to je hodné povzbudenia. Aj v informačných technológiách vo vzťahu k tzv. big data financovanie tu e, nie je až také prítomné, ako by mohlo byť. K tejto časti by sme chceli povedať, že vyhodnocovacie panely najmä e, vyhodnocovanie toho, či sú subjekty pripravené na technológie, či sú veľmi dobre pripravené. Mm, Zistili sme, že nie vždy je to v záujme firiem, tak, do tak, takýmto smerom sa vydať. Ďakujeme. To bola perspektíva z hľadiska výskumu, vývoja a priemyslu. A teraz si vypočujeme perspektívu skôr hospodárstva a financovania horizontu do roku 2020. Ďakujem pekne za slovo, hovorí pán Salsas. Ako som už povedal, toto je vyhodnotenie Horizontu 2020 z finančných a ekonomických perspektív. Minule sme mali veľkú prezentáciu, dnes budem stručne hovoriť o metodike, kľúčových zisteniach a e, odporúčaniach. Metodika. Údaje z databázy Cordis, to sú údaje o všetkých projektoch financovaných EÚ Takisto sme vychádzali v našej analýze z množstva kľúčových štúdí, rozhovorov a z ďalších zdrojov. Nie je to hĺbková analýza, tá by bola, trvala oveľa dlhšie. Je to na vysokej úrovni, všetky naše analýzy vychádzajú z faktov, ktoré môžeme dokázať. A takisto sme dostali ďalšie informácie, ktoré sú v správe, ale niektoré možno nie sú až také relevantné, nevytvárajú teda súčasť našich záverov a odporúčaní. Kľúčové zistenia. V prvom rade aktéry nám hovorili, že majú dobrú víziu, dobrý postoj celkový k tomu, ako program funguje. Nie je to na diapozitíve, ale vyplýva to z toho, čo sme sa dozvedeli v rozhovoroch. Jeden z cieľov je horizontu do roku 2020 je, že by sa mal zlepšiť rast v Európe, hospodársky rast. A naozaj sme sa pýtali aktérov, aké opatrenia im vyhovujú a toto opatrenie označili za veľmi zložité. Pretože to môže trvať e, veľa rokov, niekedy až 10 rokov a niektoré dopady, ktoré programy predpokladali, môžu byť vo forme inovácie, takže je veľmi ťažké posúdiť takýto druh dopadov. Povedalo sa aj to, že je tu množstvo meracích indikátorov meraní, ktorými sa dá posúdiť výkon programu publikácie participácia malých stredných podnikov. Napríklad by mohli byť kritéria a indikátory, ale tieto sú príliš všeobecné, nie sú dostatočne konkrétne na rozličné prvky programu. Zvlášť sme mali problémy pri niektorých konkrétnych e, veciach. Rozliční aktéry totižto majú rozličné názory na to, ako funguje program z hľadiska e, svojej stavby, z toho, ako je postavený. Niektorí mali pocit, že skôr dáva prednosť niektorým priemyselným odvetviam a zanedbáva iné. Niektorí aktéry mali odlišné názory, ako by sa to dalo aplikovať na základný výskum a na aplikovaný výskum. Ďalší aktéry nám zasa povedali, že treba nájsť rovnováhu iného typu medzi priemyselnými odvetviami, ktoré majú dlhý cyklus a tými, ktoré majú krátky cyklus. Ako by sme teda mohli sa vysporiadať s týmito rôznymi obavami aktérov? Veríme, že jasnou odpovedou by mohlo byť, že program sa zameriava na tie oblasti, kde sú vytýčené strategické priority. Otázka potom znie, ako tieto strategické priority boli naformulované a ciele tohto programu, o ktorom hovoríme, Horizon 2020, mali by byť definované z hľadiska e, osohu pre verejnosť, a z hľadiska osohu, ktoré rozličné prvky programu prinášajú spoločnosti. Bolo to jasne stanovené v hodnotení dopadu, ktorý sprevádza Horizont 2020. a ktorý by však mali osoch z lepšieho prepojenia každej jednej priority e, a zapracovania zlyhania trhu, s ktorým bojujú. Teda boli by zapracované externality, ktoré môže jednotlivý prvok programu priniesť do spoločnosti a potom by tu mohli byť aj vyžarujúce účinky na ďalších aktérov. Poprosili sme, aby nám aktéri povedali niečo o prideľovaní rozpočtov. Okamžite vyšlo najavo, že veľa ľudí podáva žiadosti a má záujem, ale veľmi málo ľudí peniaze, peniaze aj dostalo. Dôvodom e, nemusí byť program samotný, Vidíme vysokú účasť výskumníkov ako pozitívnu vec. Znamená to, že výskumníci sú informovaní, sú ochotní sa zapájať, e, žiadajú o účasť v programoch, ale keď to postavíme inak, bol by problém, keby sme zistili, že participácia bola nízka a že v niektorých častiach programu bolo veľmi malo účastníkov, možno potom by bolo možné, aby boli úspešní v 100% prípadov a to by malo škodlivý účinok. Napríklad povedali nám, že si najprv pozreli, akí úspešní boli ich e, predchodcovia a až potom sa rozhodli aplikovať o programy, e, teda požiadať o, o to zúčastniť sa na programoch podľa toho, ako boli úspešní pri žiadostiach o tieto programy ich predchodcovia. E, neviem, či to je takto fér. Jedna z vecí, ktorú sme našli, je aj to, že niektorí účastníci vyjadrili obavy, že vyhodnocovací proces pri verejných e, konaniach nebol úplne najjasnejší. Samozrejme, to mohlo byť aj dôsledkom frustrácie, keď e, sa vo verejných konaniach niektorí výskumníci neumiestnili, neboli úspešní, ale my musíme vychádzať z legitimity e, evaluácie. Preto treba zistiť, či tu šlo o nedostatok transparentnosti a takisto tí, čo vyhodnocujú, musia byť naozaj erudovaní pri posudzovaní rozličných návrhov. E, napredovanie sa badalo v porovnaní s predchádzajúcim programom pri e, zjednodušovaní byrokracie, ale Konštatovalo sa, že skôr to zvládli skúsení ostrieľaní výskumníci, respektíve vznikli špecifikované agentúry, ktoré sa zaoberajú písaním žiadosti o takéto európske granty z horizontu 2020, ktoré teraz prekvitajú. Koncentrácia financií pre určitých aktérov bola ďalším zistením. Rečník je prerušený a poprosili ho, aby skrátil svoj vstup. E, možno, že sú tu dva politické ciele, ktoré sa riešili zároveň. Na jednej strane program môže byť vedecky excelentný, na druhej strane chceme začleniť aj ďalšie časti spoločnosti. Ja teraz preskočím nejakú časť, o ktorej som chcel hovoriť a prejdem k odporúčaniam. Definícia problému a prečo sa riešili takéto rozličné ciele. Lepšia definícia by bola vhodná, pretože by aktéry e, profitovali z takéto lepšej definície. Čo sa týka rozsahu žiadosti, ten treba posúdiť z hľadiska zlyhania trhu a stavby metodiky. Pomohlo by to, keby sme sa sústredili na výsledky. Tam by sa dali zapracovať aj aspekty zlyhania trhu, kontrola kvality, legitimnosť projektov, zjednodušenie procesu. Tieto fungujú celkom dobre, ale potrebujeme usmernenia k tomu, aké sú najbežnejšie chyby pri podávaní e, žiadosti, aby ľudia mali potom e, nejaký priestor na to, aby sa poučili a neurobili tie isté chyby pri žiadaní o ďalšie Ďakujeme. Prepačte, že som vás prerušil, ale máme časový skos. Dovolte mi povedať, kolegovia, že tri, traja páni, ktorí sedia pred nami, traja výskumníci a veľmi dobre známi Robert Jan Smith, generálny riaditeľ, prídu medzi nás aj počas diskusie o posúdení horizontu 2020. To bude predbežné vyhodnotenie aj eh, horizontu, aj rámcového programu je to ďalší bod na programe, takže ak máte len krátku otázku, mm, tak by ste ju si možno mohli odložiť a týchto troch pánov sa ju opýtať neskôr. Je to v poriadku? ale môžete sa opýtať aj potom, pretože máme trošku časový skls. Ak naozaj veľmi kratučkú otázku chcete položiť, nech sa páči. Otázky výskumníkom. Pani Nibler. Kratučko. Počas, počas diskusie teda? Dobre, dobre, v poriadku, to je v poriadku. Takže prechádzame k správe Solidatka Cabezon Ruiz viete veľa o týchto veciach, pretože sme mali k tomu prejavy. A pani Kabezon Ruiz, poprosím vás, začnite s posúdením vykonávania programu ako spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem. Budem sa snažiť hovoriť čo najstručnejšie, tak aby, aby sme mali čo najviac času na diskusiu, aby som si mohla vypočuť aj ja názory ostatných. Na začiatok poviem toľko, že návrh, ktorý máme pred sebou, má za cieľ nájsť vyvážené riešenie medzi všetkými záujmami, stanoviskami zo všetkých názorových spektier. Máme tu teda trojuholník medzi univerzitou, vedou a súkromným sektorom. Od roku 2015 sa veľmi zameriavame práve na takéto nastavenie a má to dobre pozitívne dopady. Vyjadrili sa v tomto zmysle aj univerzity a navštívili sme okrem iného štáty ako Portugalsko, Španielsko, Poľsko, tak aby sme sa v prvých rokoch ubezpečili o tom, ako skutočne funguje partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom. V prvom rade by som povedala, že hodnotenie, ku ktorému sme sa dopracovali, my, účastníci týchto misií, to hodnotenie je skutočne veľmi pozitívne. To znamená, programy, ktoré vychádzajú z horizontu 2020, sú hodnotené veľmi pozitívne. A po druhé, aj v súvislosti s tým, čo tu odznelo, to znamená bezpečie, istota a predvídateľnosť pre vedu a výskum, Rozhodne sú to prvky, ktoré sú vnímané veľmi pozitívne. A čo sa týka všeobecných pripomienok vedeckej excelencie, aj naďalej by mala zostať hlavnou prioritou programu Horizontu do roku 2020. A teraz ďalšia všeobecná pripomienka. Všeobecný kontext. Samozrejme, že tento program sa vytvoril v rámci veľmi zložitej hospodárskej situácie a je pravda, že v Dôraz, ktorý sme kládli na vedu a výskum, sa ukázal ako správny. Teda je treba zohľadniť aj do budúcnosti vo výzvam, keď budeme čeliť výzvam, ako je populizmus, terorizmus, xenofóbia, aj tu môže hrať, zohrať výskum dôležitú úlohu. A čo sa týka rozpočtu a financovania? Áno, program Horizont do roku 2020 je Samozrejme, dôležitý z dôvodu, že je tu spolu veľký počet programov, ale málo je projektov, ktoré v konečnom dôsledku získajú e, odfinancovanie. Vo chvíli, keď hovoríme o jednom úspešnom projekte z 10 či 11, jeden, ktorý je zafinancovaný. Naozaj by sme mali vyvinúť väčšie úsilie, aby sme zabezpečili financovanie pre ďalšie programy. Hovorili, hovoríme tu o 100-200 miliónoch eur v rámci nového rámcového programu. Eh, chcela by som povedať, čo sa týka rámcového programu Horizont do roku 2020, to je najdôležitejší program vedy na celosvetovej úrovni. Nemôže to byť jediný program, ktorý bude podporovať práve vedeckú excelenciu a výskum. Potrebujeme naozaj urobiť maximum preto, aby sme dosiahli 3 HDP, to na čom sme sa dohodli, so všetkými zástupcami všetkých členských štátov na barcelonskom stretnutí. Je úplne jasné, že vyvíjame veľké úsilia, ale mali, boli by sme veľmi radi, keby sa všetci zaviazali k splneniu týchto stanovených cieľov a preto potrebujeme naozaj navýšiť participáciu a účasť malých a stredných podnikov. Pretože <clears throat> vieme, že zohrávajú kľúčovú úlohu. Ďakujem. Ďakujem. Žiaľ, musíte prispôsobiť tempo, lebo tlmočníci nestíhajú. Takže strácame veľa, ak ste prirýchla. Prepačte, tak ešte jedna vec. Pokúsim sa teda čítať o niečo pomalšie. Po druhé, ide o to, aby výskum a inovácie slúžili spoločnosti. Program Horizont 20 2020 reaguje na rôzne výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť a preto potrebujeme záruky a istoty, že výsledky tohto programu budú prispievať, budú mať pozitívny dopad na našu spoločnosť. A chcem tiež hovoriť aj o vedeckej diplomácii, ktorá je tiež dôležitá. Musím povedať, že pokiaľ ide o spoluprácu v rámci Horizontu 2020, tak toto percento kreslo späť na 2,8 A ako som už hovorila a poukazovala, potrebujeme stále viac a viac výskumných centier, ktoré budeme môcť charakterizovať ako excelentné. My nechceme navyšovať alebo vytvárať nejakú E, zášť medzi týmito centrami, ale pravda je, že potrebujeme mať čo najviac excelentných centier. To znamená, že musíme byť schopní tieto centra aj hodnotiť a možno, že by ste sa potom mohla vyjadriť niektorým veciam aj v rámci pripomienok. Áno, takže pokiaľ ide o synergie, tak synergie sú veľmi dôležité a myslím si, že potrebujeme globálnejšiu víziu preto, aby sa nám podarilo dosiahnuť tieto synergie. Potrebujeme viac prostriedkov zo štrukturálnych fondov, potrebujeme aj spraviť všetko preto, aby sme splnili kritérium adicionality. Chcem povedať, že sa nám podarilo spraviť všetko preto, aby došlo k lepšej rodovej vyváženosti. To znamená, rodový rozmer musí byť tiež zohľadnený a vyhodnocovaný, keď hodnotíme projekty a programy. To znamená, že nemôže dochádzať k diskriminácii. A teraz sa dostávam k záveru. Vedecká excelencia je úplne jasné, že musí zabezpečiť transparentnosť a musí definovať kritéria hodnotenia. Veda, ktorú budeme podporovať, bude veda otvorená, bude transparentná, pretože v niektorých oblastiach je situácia veľmi neprehľadná. Potrebujeme aj väčšiu vyváženosť vo veľkosti jednotlivých projektov a programov Myslím si, že priemysel a veľké spoločnosti by sa tiež mohli zúčastňovať na tých projektoch, ktoré predstavujú veľkú pridanú hodnotu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz by sme dali slovo tieňovým spravodajcom. A jeden z našich poslancov, pani Nible už od samého začiatku chcela niečo povedať a položiť nejakú otázku a potom pôjdeme k tieňovým. Takže dávam slovo pani Nibler. Ďakujem, budem veľmi stručná. V prvom rade sa chcem e, poďakovať všetkým trom predstaviteľom komisie za otvorenú a čestnú analýzu. Teším sa, že pri hodnotení Horizontu 2020 sa ide otvorenie, že robíme si tu na nejaké rúžové obrázky, ale ste naozaj konkrétne ukázali, kde sú nedostatky, potreba na programe ešte popracovať. To sa mi veľmi páčilo a to som chcela takto všeobecne povedať. Tento otvorený dialog považujem za veľmi dobrý ešte sa chcem spýtať, aby som správne pochopila, čo ste povedala. V horizonte 2020 sme išli od e, základného výskumu viac k inováciám. Chcem mať viac účastníkov a podobne. A keď som správne počúvala, to sa nepodarilo, áno? Ak som to dobre rozumela, to, ten cieľ sme nedosiahli je tu koncentrácia, to sú stále tí istí, ktorí sa zúčastňujú tendrov. A výsledkom je, že mnohí sú demotivovaní sa zúčastňovať ďalších súťaží. Proti tomu môžete ale bojovať, myslím si, je to e, možné, ale chcem sa spýtať, či máte ešte nejaké ďalšie predstavy, ako by sme v existujúcom horizonte mohli lepšie dosiahnuť ciele. Ako kolegyni chcem ešte povedať, že aj v členských, je to dobré, že ste boli v členských štátoch a snažili sa získať vstupy. Ďakujem a teraz naši tieňovi. Pani Kudrecká za EPP. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, ale myslela som si, že Angelika je naša tieňová spravodajkyňa, pretože sa vyjadrovala k tomu, čo sa tu povedalo. A je to správa našeho spravodajcu. Takže všetci spravodajci asi čakajú. Takže v prvom rade sa chcem poďakovať Solidat za tvoju výbornú prácu za veľké úsilie, ktoré si vyvinula na túto správu. Je to veľmi zaujímavá správa. Neznamená to, ale že by sme ju nejako nemohli ešte zlepšiť. A v každom prípade ti chcem zablahoželať tejto vynikajúcej práci. Naše odporúčania sú e, v rámci 9. rámcového programu samozrejme. Mali sme mnohé stretnutia a cesty do Španielska, Portugalska, Nemecka, Polska. A takto sme mali možnosť priamo sa stretnúť e, s vedcami, predstaviteľmi priemyslu a vypočuť si, čo majú na srdci, aké majú problémy. Takže, aké sú tu naše vyjadrenia? Súhlasím s mnohými navrhnutými predstavami súhlasím s tým, že rozpočet ďalšieho rámcového programu by mal byť navýšený na 100 miliard eur. My si myslíme, že trojpilierová štruktúra má zostať zachovaná, ale tretí pilier, spoločenské výzvy, by mal byť pružnejší. Samozrejme, budeme žiadať viac synergie medzi deviatým rámcovým programom a štrukturálnymi fondami A samozrejme, mali by sme mať väčšiu koherentnosť medzi pravidlami mm, verejnej podpory, štátnej podpory s nariadeniami v jednotlivých členských štátoch a súčasne potrebujeme aj lepšie zjednodušenie a jasno v tom, pokiaľ ide o PPP a vytváranie Európskej rady inovácie je tiež dôležité to, čo povedala Solidát, a síce, že potrebujeme mať väčšiu rovnováhu pri financovaní vedy a inovácií a veľkých aj malých projektov. Tam by malo byť, tam by malo byť väčšia vyváženosť. Zlepšenie kolaboratívneho výskumu, o tom hovorila tiež Solidát. A aj ďalšia vec je dôležitá. Hovorili sme o tom počas našich stretnutí a to je, že fond na e, obranný výskum by mal byť mimo 9. E, rámcového programu a komisia už smeruje týmto smerom. Takže čo je najdôležitejšie? V novom 9. rámcovom programe, programe by sme mali tento nadbytok žiadosti ktorý prevažuje upísanie a veľmi nízka, neskorá miera úspešnosti alebo neskorý úspech. To treba zmeniť. Ja myslím, že to je cieľ 9 rámcového programu a rozšírenie účasti je tiež dôležitosti. Vždy o tom hovorím, to nie je nič nové. A taktiež by sme mali mať nie len viac nástrojov na rozšírenie účasti, ale mali by sme mať aj viac výdavkov. A nakoniec ženy. Spomínali ste o tom a súhlasím, že je len málo žien, ktorí pracujú v hodnotiacich paneloch e, pre žiadosti a Európska komisia by s tým mala niečo urobiť. Avšak nesúhlasím s tým, čo je tu uvedené, a síce, že by sme mali mať ďalšie kritérium, ktoré by uprednostňovalo ženy vedkine ako uchádzačky. Moja skúsenosť je taká, že žiadna z vedkyň, aj z tých najfeministickejších, by nepodporila takéto kritérium, pretože by sa jednoducho hovorilo, že sú horší ako, horší ako muži, ako veci a že preto potrebujú osobitné kritérium na pomoc. My chceme bojovať v excelentnosti, súťažiť v konsol, ko, excelentnosti a nie v prioritách, ale to neznamená, že by v týchto hodnotiacich paneloch nemalo byť viac žien. Áno, malo by tam byť viac žien. A na záver chcem ešte povedať, že sa chcem poďakovať pánovi Gertovi, za jeho spoluprácu počas prípravy našich pripomienok k tomuto návrhu. Ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí boli veľmi aktívni v spolupráci s, e, s, e, zo Solidat ECR, pani Anneli Fambosot. Ja budem slušná. Som veľmi spokojná s touto správou. Myslím si, že je to veľmi dobrý obraz tej diskusie, ktoré sme mali, e, výsledky diskusie aj návštev, ktoré sme uskutočnili pri príprave tejto správy. Taktiež sa chcem poďakovať komisii. Myslím si, že nám poskytla mnoho užitočných informácií veľmi objektívnym spôsobom v rámci pracovnej skupiny Horizon 2020, ktorú tu máme v parlamente. Ďakujem za to. Ešte niekoľko pre mňa dôležitých vecí. V prvom rade sa už povedalo a ja si myslím, že že e, po e, horizonte 2020 potrebujeme navýšený rozpočet a ide o adresný rozpočet, nie o všeobecné zväčšenie. Tiež si myslím, že by to malo byť aj priateľskejšie sformulované ako Horizont 2020. Vidíme totiž, že stále ešte existujú ťažkosti, podať projekty v rámci Horizontu 2020, takže tá administratívna zaťaž je veľmi vysoká, treba ju znížiť. Potrebujeme mať aj podporu po schválení projektu. Potrebujeme mať pozitívny feedback a nie je to, čo e, uchádzačov e, e, frustruje. Potom e, vieme, že pri horizonte 2020 e, sa dávajú e, prostriedky na konzultantov, ktoré často prevyšujú to, čo ide na projekty. Potrebujeme totiž podľa mňa prísnejší výber v prvom kroku pri posudzovaní, aby sme lepšie zmenili to zloženie, ako aj to, že je viacej žiadosti, oveľa viac žiadosti ako prostriedkov a musíme zabrániť samozrejme aj plitvaniu. Pokiaľ ide o excelentnosť, tak si myslím, že to musíme lepšie posudzovať, hodnotiť Zatiaľ je to len veľmi pekný názov, ale tá hodnota v ňom ešte chýba. Potrebujeme aj lepšiu podporu zo strany štátov, pretože veľmi často aj pravidla štátnej pomoci tomu bránia a Horizont 2020 a štrukturálne fondy nie sú navzájom ešte optimálne skomplet... Ehm, e, nemajú ešte optimálnu doplnkovú štruktúru. A ešte vás chcem všetkých pozvať na podujatie, ktoré teraz organizujem v pondelok a teším sa, že aj komisiár príde s konkrétnymi desiatimi návrhmi k horizontu 2020. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, to je veľmi dobrá myšlienka. A teraz pani Vierik za ALDE. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa Solidát poďakovať za tento návrh a Chcem sa aj poďakovať a oceniť spoluprácu s komisiou. Súhlasím s predrečníkmi, ktorí povedali, že v správe je veľa dobrého, je tu jasné rozlíšenie medzi výskumom v oblasti obrany a občianským výskumom. To je veľmi dobré. Pozitívny tón vašej správy o horizonte 2020 je tiež OK, ale chcem povedať, že musíme explicitne poukázať aj na osobitný prínos európskeho rámca pri e, výskume a vývoji. Môžem tu uvieť niekoľko vecí, ale chcem povedať to, čo ešte chýba v tejto správe a čo by mi, som tam rada videla. Poprvé, táto správa je skôr negatívna, pokiaľ ide o účasť priemyslu v horizonte 2020. A ja považujem za kľúčové, aby sme poznali potreby našich veľkých podnikov v celom ekosystéme inovácií. Veľmi často e, vidíme, že sa niektoré dobre myšlienky lodia aj pod týmito veľkými krídlami čísla, ktoré máme v pracovnej skupiny, ukazujú, že e, pridaná hodnota existuje. Po tretie, správa niekoľkokrát poukazuje na excelentnosť ako kritérium. To je veľmi pozitívne. Ale čo, s čím nesúhlasím je, že chcete zaviesť geografické rozmiestnenie ako podkritérium. kritérium to podľa mňa vôbec neprichádza do úvahy. Horizont 2020 sa musí zaoberať financovaním excelentných tém podnikov a nemôže byť súčasťou regionálnej politiky. Som za to, aby sme ďalej pracovali na synergii so štrukturálnymi fondami. Je tam niekoľko aspektov výskumu a vývoja, to sa dá ďalej rozvíjať aby sme mali lepšiu, e, lepšie, lepšiu konvergenciu medzi EU13 a EU15. Áno, EU13 musí investovať tiež verejné prostriedky do výskumu a vývoja. A potom samozrejme nie je nelogické, že ešte musia pred sebou, že majú pred sebou dlhú cestu, aby sa mohli zaradiť a získať viac financí z horizontu 2020. Pre mňa je jedna vec jasná, Horizont 2020 ako výskumný program prináša obrovskú pridanú hodnotu k budovaniu znalostí a k inovatívnej a konkurencieschopnej ekonomike. Je tu pokiaľ ide o výskum a vývoj na jednej strane a, ino, a inovácie na druhej strane, som za to, aby táto rovnováha zostala zachovaná. Výskumné programy musia aj v budúcnosti zostať katalizátorom pre lepšiu, silnejšiu, výkonnejšiu ekonomiku. A som presvedčená, že v spolupráci so Solidat a s so ostatnými tieňovými pripravíme dobrú správu. Ďakujem. Pán mene zelených. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. Vítam návrh spravodajkyne. Myslím, že ide správnym smerom. Pokiaľ ide o potrebu EÚ, výskumu a vývoja a inovácií, tri aspekty som chcel počiarknúť. Poprvé, v princípe súhlasíme so súčasnou štruktúrou programu. Nevyžaduje si to významné zmeny a je to dobrý základ smerom k odborovaniu byrokracie, nedostatok e, financií na úrovni členských štátov jeden z problémov, jeden zo základných dôvodov, prečo je tak e, nízka účasť e, na tomto fonde a EU by sa mala silnejšie snažiť vymáhať si tie prísľuby zo strany členských štátov, tak aby dokázala naplniť svoju stratégiu 2020. Po tretie, nevyhnutné zaručia zabezpečiť zásady excelentnosti, ktoré predstavujú kľúčové, kritérium naprieč týmito troma piliermi, e, väzba medzi e, tým vynakladaním prostriedkov a medzi národnými rozpočtami e, veľmi dobre poukazuje na to, ako to vyzerá do roku 2020. Nemal by to byť nástroj tvorby, tvorby kapacít. Na to je kohezná politika. Preto je to nevyhnutné z pohľadu zachovania konkrétnej schopnosti v rámci Európy. Myslím si, že musíme pre ďalší program, rámcový program rozhodnúť, ako budeme hodnotiť tieto rámcové projekty. To podporuje posúdenie zo strany EPRS, ktoré bolo prezentované pred chvíľou a nakoniec, keď sa teraz chystá EÚ e, skrátiť financovanie pre základný výskum a klimatický výskum, musíme využiť túto dynamiku tak, aby sme lepšie dokázali pritiahnuť e, talenty, aby prišli do Európy, aby tu pracovali. Ďakujem, pán kolega Pajler. Na úvod, ako koordinátor za EPP, by som chcel povedať, že napriek tomu, že mám e, pochopenie pre ten postup, e, spolutovaním konštatujem, že nemá možnosť ďalej, teda viac si to rozviesť. Spravodajkyňa. My robíme implementáciu, potom robíme FP9, e, pokiaľ ide o tie rancové programy a potom robíme aj pravidlá, ktoré sa týkajú budúcnosti 4 správy sme dali do, jednej, eh, do jedného bodu. 16 krát prebehla tá koordinácia a keď je to takto, tak potom eh, pri najbližšej príležitosti by sme si mali dať dosť času na to, aby sme dokázali ten základný text, ktorý má 1500 eh, strán a 16 delegovaných aktov pokrýva, a aby to spravodajkynia mala dať dohromady všetko, aby to bola jediná možnosť, jediná, jediná pozícia z pohľadu tak v minulosti, ako aj z pohľadu budúcich e, nastavení, mali by sme mať viac priestoru, času, pretože ináč to bude všetko len také urychlené. Ubytočne urychlené. Pokiaľ ide o rozpočet, mali by sme byť ambicioznejší, pokiaľ ide o rozpočet 120 miliard bolo navrhnutých v e, predchádzajúce obdobie a ja nehovorím preto, aby som hovoril len to číslo, ale ide to z tej logiky tých záverov. Do 2030 sme hovorili, že budeme vynakladať 3 HDP na výskum. Keď to chceme dosiahnuť do roku 2020 pri rovnakom úsilí tých aktérov, tak potom čisto matematicky ten ďalší rozpočet, teda programcový projekt by musel byť vybavený rozpočtom na úrovni 225 miliónov eh, eur. Keď nebudeme teda požadovať polovicu toho, čo je zakotvené v záveroch rady, tak potom si myslím, že eh, s návrhom rozpočtu, eh, ktorý sa viaže k roku 2020, sa to nepodarí. Preto chcem dať na zváženie, či by sme nemali vstupovať do tých rokovaní s požiadavkou 120 miliárd aby sme aspoň vzbudili ten dojem, že ten 3% cieľ nám ešte lezí na srdci. Vtedy ďalšie veci, ktoré ešte neboli spomenuté, nehovorili sme ešte vôbec o pravidlách účasti. Mali by sme to spraviť v rámci preskúmania k strede obdobia. Je to dôležité z toho pohľadu, pretože to riešia otázku toho, že tie participácie a účasti, nemyslím si, že ten model financovania treba úplne prerobiť, ale musíme si ujasniť, čo znamená ten model financovania, financovania či je to na úrovni takejto témy. Druhá téma, ktorá sa mi zdá byť najdôležitejšia, aby sme v rámci tých pravidel ešte hovorili o tom, ako znížime počet kontrol od auditov. Myslím si, že tá téma, ktorá zostáva, sa týka zjednodušenia. Komisie spravila veľa, pokiaľ ide o Horizon 2020. To, čo ale zostáva ako téma stále na stole, potrebujeme naozaj 3-4 úrovne kontrol auditov. Myslím, že je tu účtovný dvor, teda dvor auditorov, aj DG Budget, a dospeli sme tak ďaleko, že by sme mali mať väčšiu mieru ambície, ktorá by sa mala premietnúť aj do tejto správy. Posledná téma, keď hovoríme o synergiách, nemali by sme byť príliš vágni. Sú tu dve, dva okruhy synergií. Poprvé, widening, rozšírenie a to premostenie od rozšírenia na štrukturálne fondy. A tam treba objasniť otázku štátnej pomoci a naozaj vytvoriť páku na to, aby sme e, to rozšírenie zabezpečili, aby prebiehalo zo štrukturálnych fondov. Druhá téma, ako môžeme využiť tie veľké spoločné podniky, joint undertakings, tak aby sme do toho dali regionálny rozmer v regiónoch formou pilotných e, partnerstiev, aby sme to naviazali na štruktúrálne fondy, pretože tam máme významnú páku, ktorý na šťastie vedie k vynakladaniu veľa viac prostriedkov, ako je to predpokladané v programe. E, posledná vec, pokiaľ ide o tému inovácií, alebo to, čo spomínal aj komisár pokiaľ ide ISS, Mali by sme si rozmyslieť, keď sa pozrieme na to, ako vyzerá inovačný cyklus, ako vyzerajú tie disruptívne inovácie, čo vlastne pokrývame s týmto cyklom. Či to vlastne triafame, tak povediať, to je také matricové videnie, ale je to veľmi dôležitá téma, keď aj tam chceme zaznamenať ešte nejaký pokrok eh, smerom k tým inováciám, ktoré narúšajú bežný, bežný stav. Keď hovorím o inovatívnom výskume, Myslím si, že toto je taký len začiatok, tento SRS. Budeme to musieť ďalej rozviesť. A posledná vec, to už bolo spomenuté. Jediná vec, kde mám veľký problém so správou spravodajkyne, máme a síce všetci, ako tu sedíme, viac ako 20 rokov teda sme bojovali za to, aby to bol jediný program excelentnosti. Je tam tak veľa kritérií, ktoré sa vežú na humanitné odbory, na geografické aspekty alebo na rovnováhu rodovú. E, Správame to tak, otvoríme tú pandorinu skránku, potom, keď to spravíme, tak e, otvoríme tú pandorinu skrinku a bude tu stovka kritérií možných. Ja nie som proti ambicioznosti pri tých nových, čo prichádzajú pri tých malých a stredných podnikoch, ale tú excelentnosť by sme mali vehementne brániť. Nie je to program štruktúrálny, ak je to jedna charakteristika, ktorá sa na to vzťahuje, je to každopádne to, že to nie je štruktúrálny program. Pani spravodajkne samozrejme vystúpi na konci diskusie. Ďakujem za podporu prístupu financovania FP9, pán Ďakujem. Súhlasím a aj nadviažem na tie pripomienky kolegu EPP a musím povedať, že aj výborné vystúpenie kolegu Zalde, plne sa s tým podporujem, potom sa budem preto sústrediť len na jednu tému, ktorá sa týka jednej časti správy, kde sa konkrétne odkazuje na spoluprácu medzi univerzitami a medzi e, veľkými odvetviami, veľkými podnikmi, pokiaľ ide o inováciu a výskum tu je istý signál, ktorý môže byť znepokojujúci, pretože ja som z oblasti kontinentu, ja som z krajiny, kde krajina ako taká o sebe, sama o sebe nie je schopná dosahovať tie ciele, ktoré by mala dosahovať na poli výskumu, ale z regiónu, z ktorého som ja, Lombardsko, to je oblasť, kde je skôr najviac investícií v rámci celého kontinentu, pokiaľ ide o tieto, to, tento výskum, tak eh, to len dokumentuje, že nie je to tak, ako to načrtáva tento dokument, hlavne odsek 31. Nie je možné vytvárať dve rozdielne úrovne podpory e, výskumu medzi univerzitami a medzi e, e, výskumom. Nie je možné presúvať systém grantov len na univerzity a potom druhú časť na priemysel, keď sa domnievame, že priemysel bude schopný nastoliť takú samo, samopodporu. Podpora tohto výskumu spočíva v spolupráci na rovnakej úrovni medzi akadémiou, medzi univerzitami a podnikmi. Aj malé a stredné podniky sú schopné eh, robiť inováciu, ak eh, ten, ten, ten veľký, veľký priemysel je podporovaný v inováciách. Ja to vidím v mojom regióne, tento jav konvergencie medzi malými a strednými podnikmi, veľkými mm, odvetviami a univerzitami je viditeľný, plastický. Ak to nespravíme, ak, ak ne, ak nejakým spôsobom nedáme tomu odvetviu povinnosť eh, financovať, financovať tento výskum, tak potom sa dostaneme ešte na nižšie úrovne, ako sú teraz, pokiaľ ide o ten výskum na niektorých úrovniach, ako univerzity a tak ďalej. Ďakujem spravodajkyni EPP. Je dobré, že v 33. sa hovorí o znovu nastavení rovnováhy medzi týmito dvoma svetmi. Ďakujem pekne, kolega. Teraz Európska komisia generálny riaditeľ. Dve minúty. Ale by sme mať oveľa viac, samozrejme. Very kind, thank you very much, uh, Chair. Let me first of all congratulate the EPRs on the assessment report. I think it's uh, quite impressive work, but of course... Ďakujem pekne všetkým uh, za EPRS. Naozaj veľmi pôsobivá práca. Pani Karezon, musím pogratulovať k vynikajúcej správe aj tieňovým spravodajcom, tým príspevkom. Myslím, že to patrične reflektuje tie úspechy Horizontu 2020 k polovici obdobia, ale ešte aj to, čo môže byť zlepšené, veľmi triezva správa. Keď hovoríme o úspechoch Horizontu 2020, musíme byť vám vďační, lebo povedzme to jasne, vy ste tí, ktorí ste sa postarali o to, aby sa zvýšil počet tých novoprichádzajúcich, nových účastníkov, aby to nebol len klub starých pánov, vy ste boli tí, ktorí ste boli za radikálne zjednodušenie, aby boli prístupnejšie tie programy a hovorili ste, o rýchlejšom prístupe k grantom. 8 mesiacov, teraz už niekde dokonca 6. Vy ste boli tí, ktorí navrhli trojpilierový prístup, väčší priestor pre malé stredné podniky, fast track, inovácie. E, tam sú zástupcovia tohto, ktorí to iniciovali oproti mne Takže úspech do veľkej miery ide na vaše tričko a sme za to vďační, to, za ten príspevok. To neznamená, že všetko je dokonalé a správa, ako hovorí aj pani Kabezon, uvádza oblasti, ktoré sa dajú ďalej zlepšiť. Najväčší problém, ktorým, ktorým čelíme, je prílišné zjednodušenie nemôžeme e, financovať tie skvelé návrhy, ktoré nám prichádzajú. To je frustrujúce tak pre nás, ako aj pre inovátorov. To ukazuje ten obrovský potenciál, ktorý máme v Európe pre inovácie a top vedu, špičkovú vedu. Včera ste boli na oslave, oslavnom podujatí EIC, je neuveriteľné, čo robíme na poli inovácií a k čomu to vedie. Potrebujeme viac prostriedkov a to opäť ukazuje, že ten váš návrh na 100 miliárd bol lepší návrh ako 80 miliard, na ktorých sme nakoniec my sa dohodli. To je tá hlavná obava, ktorú máme v tejto chvíli. Nepôjdem do veľkých podrobností, pokiaľ ide o jednotlivé body, ktoré zazneli. Ten postup vyhodnocovania v dvoch fázach, e, ako to môžeme zlepšovať, e, je tu jeden moment v správe, ktorý sa ťažko akceptuje a tým je doplnenie geografického kritéria v rámci procesu vyhodnocovania to je e, program excelentnosti, ak začneme vyberať e, projekty, ak to budú nejaké podkritéria alebo sekundárne kritéria, ktoré sa budú viazať na geografický rozmer, myslím, že oveľa prídeme. A to nie je na prospech e, Európe ani európskej konkurencieschopnosti. To je jediná problematická vec z nášho pohľadu. Znamená to, že nechceme a vytváranie viacerých regiónov excelentnosti. Znamená to, že si neželáme to, aby viacero členských krajín malo prospech z horizontu 2020 nie. A preto sú tu tie synergie so štruktúrnymi fondmi, ktoré sú tak dôležité. A preto tak intenzívne pracujeme aj s kolegami na DG Regio, ktorí v tejto chvíli z 300 miliárd vyčlenili na 60 miliárd na kap- tvorbu kapacít, pokiaľ ide o výskum a inovácie. Tam treba budovať tie, tie mosty budovanie kapacít nie je na horizonte 2020, to je na štruktúrnych fondoch. Horizont 2020 má podporiť excelentnosť a presieťovanie alebo sieťovú excelentnosť. Treba teda tieto dva ciele mať oddelené. Toľko, v skratke, chcel som povedať, viem, že nemáte to času veľa, preto stručne, ale naozaj si cením e, správu spravodajkyne Tieňových, naozaj vynikajúci počin a teším sa na spolutvorenie ďalšieho rámcového programu spolu s vami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán generál riaditeľ. Naša spolupráca je už dlhodobá a dúfam, že tak tomu zostane aj do budúcnosti. Nejaké krátke pripomienky vedcov, odpovede, ale naozaj veľmi stručné. Ak chcete nejaké také doplnenia, tak veľmi rýchle. Mňa potešilo, keď som počul aký je názor e, niektorých e, poslancov, e, že toto nie sú štruktúrálne fondy a že sú na to iné fondy. A preto veci, ktoré si vyžadujú širšiu účasť, rodovú rovnosť, geografické alokovanie, myslím, že to by presmerovalo ten program smerom k excelentnosti. Ak program má byť zachovaný vo svojom zameraní na tú excelentnosť, tak sú potom iné ciele, ktoré by sa ťažko zohľadňovali, ťažko prispôsobili. To je moja hlavná obava. Ešte jedna poznámka. Musíme pamätať na výskumy spred niekoľkými rokmi, spred niekoľkých rokov, ktoré to potvrdili, ale častokrát inovácie nepochádzajú z úplne nových originálnych myšlienok, ale z okopírovania myšlienok ostatných a potom nasleduje proces implementácie a takisto to podporuje európske hospodárstvo, ten proces, ktorý následne vzniká. Ďakujeme, pani spravodajkyňa. E, máte slovo? Ja budem iba krátko v prvom rade. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do rozpravy. Všetko, čo som začala, bude užitočné pre ďalšiu prácu. Chcela by som dodať ešte tri veci. Treba naďalej pracovať tak, aby sme dosiahli konsenzus, čo sa týka účasti priemyslu. Nechcela by som, aby toto bolo vnímané ako niečo na vyhnutie sa spolupráci s priemyslom. Určite nie. Potrebujeme novú Európu, ktorá bude efektívne využívať zdroje. To znamená podieľať sa na tom, ako efektívne zapájať malé a stredné podniky do priemyselného diania to je zásadná výzva pre našu konkurencieschopnosť. Čo sa týka zemepisnej je vyváženosti a zemepisného kritéria. Vedela som, že o tomto budeme chcieť hovoriť, ale viedlo to k tomu, čo som si predsa vzala. Jedinou správnou odozvou na to je zabezpečiť, že budeme mať viac stredisiek excelentnosti, to znamená, musíme zvýšiť pomer excelentnosti a mať viac a viac výskumných centier a stredisk. Akým spôsobom budeme vytvárať Európu? Samozrejme, musíme naďalej vytvárať Európu. Musíme sa usilovať nájsť konsenzus. A som si istá, že aj na základe toho, čo tu zaznelo, v tomto budeme pokračovať e, v nasledujúcich týždňoch pri rokovaniach a v rámci programu Horizont 2020 sa nám podarí nájsť správne odpovede. Ďakujeme vám je veľmi dôležité, aby táto závažná diskusia naozaj išla do hĺbky, preto keď chcete ešte niečo dodať, keď máte dodatočnú otázku pre vedcov, veľmi pekne ďakujem, pán generálny riaditeľ, váš, váš sumár bol krátky, stručný, ale veľmi dobrý pre našu perspektívu. Možno by ste chceli ešte niečo dodať? Áno? Jeden z problémov, eh, s ktorými sme sa stretli pri vyhodnocovaní, je, ako skombinovať vynikajúcu vedu a výskum s znižovaním eh, zaostávania regiónov. To si myslím, že mnohé názory potvrdili a treba to spomenúť. Jedna z možností, ktorú sme vložili do správy, je zvýšiť šírenie výsledkov zintenzívne čerenie výsledkov. To znamená, že vynikajúci e, výskumníci a vedci, ktorí môžu robiť výskum v etablovaných inštitúciách, by mohli sa obrátiť na spoločnosť, na ostatných výskumníkov výskumníkov a šíriť svoje zistenia a výsledky tak, aby z nich mali osoch aj ostatní. To by mohlo dosiahnuť dve veci. Na jednej strane excelentnosť vedy a na druhej strane šírenie výsledkov a znižovanie mm, dier v spoločnosti medzi najlepšími výskumníkmi a ostatnými v regiónoch. Pani Barbara Kudrická si želala sa vyjadriť. Ja som chcela povedať len toľko, a to k e, poslednému rečníkovi, že by sme nemali urobiť chybu a zintenzívňovať participáciu tým, že znížime kritéria na participáciu v projektoch. Skôr by sme mali mať genderové alebo zemepisné kritéria. Nemali by sme si tieto dve veci míliť. E, rozšírenie participácie znamená znižovanie excelentnosti rozširovanie participácie, teda hľadanie nástrojov, aby, ako rozšíriť participáciu, zvýšiť ju, aby e, potrebovalo intenzívnejšie vyhodnocovanie projektov, ktoré vždy musí vychádzať z excelentnosti a kritérií pre excelentnosť. Budovanie stredisk excelentnosti tak ako to komisia podporuje. To by mohol byť e, zaujímavejší nástroj pre ďalšie programovacie obdobie. Aký je výsledok? Talentovaní vedci aj z menej rozvinutých e, krajín sa môžu potom zapojiť do ambicioznych vedeckých projektov, ktoré sú dôležité pre históriu vedy. Pamätajte prosím, že 6 eh, krajín dostáva 68 fondov z horizontu. A dobre, je to v poriadku, vedci a projekty boli najlepší z týchto krajín, ale neznamená to, že by sme mali obmedziť možnosti budovania nových nástrojov tak, aby sme zachytili výskyt nových talentovaných eh, vedcov, výskumníkov a inovátorov z takých oblastí, kde sa nepresadzujú až tak razantne, lebo talent sa určite neobmedzuje na týchto šest krajín. Mám ešte otázku k otvorenému prístupu. Vtedy sme si pomohli tým, že sme urobili pilot na Open Access. Bol to Open Science Pilot, otvorená veda, a hovorili sme tam značením o tom, že všetko bude všetkým dostupné a pre priemysel, súkromné podniky, MSP, ktoré majú komerčné záujmy a nie všetky údaje a tak ďalej. Takže proste sme to rozlišovali, urobili sme pilotný projekt a k infraštruktúre aj vtedy sme už začali hovoriť o Science Cloud, vedeckom raku, oblaku, čo hovorí hodnotenie Open Science, Open Science Cloud a aká je tá rovnováha. Vtedy sme hovorili, že čo najotvorenejšie a čo, najbli- a potre- a teda čo najotvorenejšie a tak blízko, ako je potrebné. Pán generálny riaditeľ, naozaj to je zásadná otázka kratučko. Pani Kudrická, e, odpovedám vám, čo sa týka tých aktivít na rozširovanie participácie. Spomenuli ste Cyprus. Ja som naozaj veľkým fanušikom aj týchto projektov, ale toto je vyčlenená oblasť v rámci Horizontu 2020. My sme však hovorili skôr o tom, že nemali by sme mať geografické kritéria v ostatných časti. A rozširovanie participácie v tých, čo sú vyčlenené oblasti, tam takisto platí princíp excelentnosti. Z toho vyplýva konkurencie schopnosť Európy. Pán Ehler, čo sa týka dát a otvorenosti dát, máme tu všeobecnú ochotu participovať tzv. otvorenom prístupe k dátam. 60 e, žiadateľov chcú zdieľať dáta, ale treba byť obozretný, že existuje aj možnosť e, nedovoliť takéto niečo. Niektoré priemyselné odvetvia nechcú zdieľať údaje a z dobrých dôvodov, pretože v tom spočíva ich hodnota, ich konkurencieschopnosť voči rivalom. Máme tu Open Science Cloud v Európe a tam tiež treba zabezpečiť, že sú údaje zabezpečené a zároveň e, prístupné. A veľmi dôležité je, že sú fyzicky v Európe tieto údaje na fyzických e, počítačoch v Európe. Ďakujem pekne. Je vynikajúce, že máme takúto dodatkovú diskusiu v tejto závažnej téme a myslím si, že sa cítime všetci zodpovednými tu vo výbore ITRE za tento program Horizon 2020, lebo inde výskumníci sa obrátiť nemôžu. Pani Kabezon, Ruiz, nech sa páči. Táto otázka e, patrí panu riaditeľovi komisie, generálnym riaditeľovi z komisie. Čo sa týka vzťahu medzi verejným a súkromným sektorom, ja samozrejme viem, že toto je nevyhnutné partnerstvo a nakoniec vznikne vzťah a transfer verejných fondov na podporu výskumu v súkromnom sektore. Samozrejme, že máme isté oblasti a možno, keď sa pozrieme na prístup k liečivým prípravkom zdravotníckých pomôcok na celú oblasť zdravia, tak tu vidno, že citlivé oblasti, ako je aj táto, potrebujú prítomnosť verejného subjektu. Tá je zásadne dôležitá. Ako to urobíme? Ako to si rozdiskutujeme, aby sme zabezpečili prístup pre všetkých občanov práve k vedeckým výdobytkom e, konkrétneho výskumu. Ďakujem vám, ďakujem vám všetkým. E, už nemáme e, veľa príležitosti vymeniať si v ITRE názory na takúto dôležitú tému. Môžete predkladať pozmeňujúce návrhy do 31. marca, pozmeňujúce návrhy 24. až 25. apríla 2017 na to bude oveľa viac času. Ešte si to môžeme prediskutovať. E, predložené pozmenujúcie návrhy k tejto téme. Hodinu sme tu diskutovali, ale potrebujeme ešte aspoň raz toľko, ak nie viac. A pripravíme túto diskusiu, pretože je absolútne zásadná. A je to zodpovednosť výboru ITRO. Nik iný nezdieľa s nami túto zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne našim vedcom a odborníkom a vy, pán generálny riediteľ? ďakujem vám tiež. Posledný bod na programe je spätná väzba z rokovaniach o e, dodávkach e, plynu a ropy. Prosím, priatelia, nebude to už dlho. Pán Eller, máte čo povedať? Mám otázku k tým pozmejúcim návrhom. Budeme vypracovať správu k pravidlám alebo nie? Pretože ak nie, vypracujeme správu k pravidlám, musíme pozmenujúce návrhy dať k horizontu. Koordinátori po výbore ITRE to zariadia. My sme celkovo zodpovední. Pán Ehler, ak nevypracujeme správu k pravidlám, musíme novelizovať veci, ktoré sa týkajú pravidiel a ak to je Horizon 2020, to musíme zohľadniť, musíme to vedieť. Nebudeme na to pravdepodobne mať čas, ale závisí to od koordinátorov, pretože oni definujú, čo bude v našej správe, takže celkom by sme mali pridať aj pravidla. Pra, rokovací poriadok, áno. Pozmenujúce návrhy. Pani Kabazon Ruiz, to bude vaša zodpovednosť. Chcete sa ujať slova? Ďakujem za slovo. Ja nemám problém, aby sa zapracoval aj rokovací poriadok. Potrebujeme ďalšiu správu, tá je nevyhnutná a neviem, do akej miery budeme mať čas na to, aby pán generálny riaditeľ zodpovedal na otázku. Ja som sa niečo pýtala. Máme pozmeňujúce návrhy na túto tému. Posledný bod, ropa a plyn, rokovania Máme mandát už od 13. oktobra ako ITRE. Rada zasadala 1. februára tohto roka, teda skoro pol roka po mandáte pridelenom. V skratke chcem povedať, že rada trošičku e, zjemnila e, naše rozhodnutia a formulácie, ktoré boli naozaj razantné. A tento prístup e, zahrňal komisiu, regionálny prístup a niektoré za, závažné záležitosti týkajúce sa solidarity pri dodávkach e, zemného plynu. Iné témy sa týkali oznamovania kontraktov Európskej komisie, niektorých kontraktov a takisto krajiny, ktoré obklopujú Európsku úniu a spolupráca s nimi v oblasti energetiky to bola ďalšia téma. Treba povedať, že sme narazili na dôležité, významné e, prekážky, problémy. Konkrétne musíme vyriešiť problém koordinácie na regionálnej úrovni, tej regionálnej úrovni, ktorá je nad štátnou úrovňou, teda tie nadštátne regióny, a ako do tohto celého zainteresovať Európsku komisiu, zaangažovať a takisto oznamovanie kontraktov Európskej komisii. Ešte stále je to na stole, nevyriešilo sa to. Diskusia bola intenzívna. Solidarita. My ako Európsky parlament by sme chceli počiarknúť dôležitosť solidarity. E, netreba hovoriť len o financiách v prípade solidarity, ale aj o pocite solidarity, o tom, či sa cítime solidárni a perspektíva solidarity v súvislosti s členskými štátmi. A mali sme problémy presvedčiť o tomto radu. Ak neskončíme budúci pondelok, tak potom 27. marca v pondelok bude veľmi ťažké do konca apríla završiť túto záležitosť, takže naozaj sú tu tenzie, napätia počas rokovaní kvôli tomuto. Toľko náš posledný bod programu. Ešte odpoveď pani Kabazon Ruiz na tú otázku. Myslím, že pani Kabazon sa vyjadrila k dôležitej téme a to vzťah k veľkým priemyselným odvetviam, najmä v verejno-súkromných partnerstvách PPP. PPP by museli byť zaujímavé pre priemyselné odvetvia a zároveň naopak. I my napríklad pri zdravotníckých záležitostiach, tam máme PPP s veľkými farma spoločnosťami a priority sú prioritami VHO. Takže tu nejde len o priority súkromného sektora, ale aj o priority VHO, napríklad globálna rezistencia a podobne mikrobiálna rezistencia, opravia za tlmočník, musíme dosiahnuť rovnováhu, ktorá sa dá dosiahnuť iba rokovaniami. Príklady sú kríza s ebolou, kde boli vakcíny a zdravotnícke záležitosti. Ďakujem, rečník je prerušený. Ďakujem veľmi pekne. Musíme už e, ukončiť. Budeme mať ešte zasadnutie 3. apríla veľmi dôležité zasadnutie. Je to v Štrasburgu. V Štrasburgu a je to večer. O 7. večer až do 8.30. Ešte sa o tom nerozhodlo. Budeme hlasovať o FC2. FC2 je nevyhnutné, aby sme o tom hlasovali, takže 3. apríla Štrasburg o 7. večer alebo 8 30. Možno, že na pol hodinku, na 30 minút. To nie je veľmi komplikované hlasovanie, ale dôležité, aby ste vedeli o takomto dodatočnom zasadnutí výboru ITRE. Ďakujem vám veľmi pekne, bolo vynikajúce, že sme mali takúto diskusiu a náš čas sme využili do poslednej kvapôčky. Ďakujeme tlmočníkom, ste tu s nami od včera do poludnia. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu vynikajúcu prácu a všetci vy, kolegyne, kolegovia, vidíme sa v Štrasburgu na ďalšom zasadnutí.